Vážené dámy, vážení páni, rád by som teraz začal. Chcel by som vás srdečne všetkých privítať v plenárnej sále Európskeho parlamentu na našom workshope, ktorý sa týka občianskeho práva. Chcem srdečne privítať najmä zástupcov národných parlamentov. Je to totiž workshop, ktorý organizujeme spoločne so zástupcami národných parlamentov. Chcem poukázať na to, že tu máme 21 národných poslancov zo so 18 rôznych parlamentov. Myslím si, že je to úspech vzhľadom na to, že vládnu nie jednoduché poveternostné podmienky a je to dôkazom toho, že tento nástroj ktorému sa venujeme už po druhý krát, si vyžaduje intenzívny dialog medzi Európskym parlamentom a kolegami z národných parlamentov a tento dialog doteraz sa osvedčil. Chcem poukázať na to, že téma, s ktorou sa dnes budeme zaoberať, teda to, ako by sme mohli pomôcť rodinám a občanom v Európe, najmä v oblasti práva toto je téma, ktorá má veľký význam, pretože počet e, cezhraničných právnych e, problémov, či už sú to rodinné cezhraničné zväzky alebo cezhraničné dedičské konania, všetky tieto problémy e, majú stúpajúcu tendenciu v Európe. No a samozrejme sú s tým spojené rôzne ťažkosti. No a my ako európsky zákonodarca v spolupráci s národnými parlamentami chceme prispieť k tomu, aby sme týmto ľuďom vytvorili e, rukolapnejšie a jednoduchšie podmienky. Toto je e, vec, kde môže Európa prispieť prakticky k dobru občanov. Nebudeme diskutovať iba teoreticky v tomto parlamente, ale budeme sa venovať téme, ktorá má veľké praktické dopady. Vypočujeme si onedlho celý rad e, rečníkov. E, naľavo vedľa mňa sedí Diana Wallis, podpredsedníčka Európskeho parlamentu a viackrát spravodajkňa v súvislosti s otázkami, e, ktorými, ktorými, ktorým sa venujeme. Ona teraz bude aj predsedať, pretože ja mám ďalšie dôležité termíny neskôr. No a takisto E, srdečne vítam pána Melchiora Vateleta, ktorý je zástupcom belgickej vlády, je štátnym tajomníkom pre rozpočet, imigráciu, azyl, ale aj pre rodinnú politiku. To je presne bod, o ktorý dnes ide. No a zaoberá sa aj kultúrnymi zariadeniami belgického štátu. Nemôžem ešte privítať Viviane Reding, pretože pani komisárka príde až okolo desiatej. Aj to je asi podmienené počasím, takže príde trošku neskôr medzi nás. Takže to sú osoby, ktoré by som chcel osobne pozdraviť. No a ja za seba ešte vám chcem zaželať príjemnú a intenzívnu prácu. No a ešte jedna technická poznámka. Kto sa chce prihlásiť k jednotlivým témam, na stole máte prihlasovací lístok, Prosím, vyplňte ho, ak chcete hovoriť a podajte ho sem dopredu, pretože pre nás je to potom jednoduchšie a je to aj spravodlivejšie, než keby sme postupovali tak, že sa jednoducho ľudia budú hlásiť, pretože to je také náhodné. No a chcem ešte povedať, že máme veľa dokumentov, ktoré máte na stole. A boli dobre vypracované našimi vedeckými servismi Týkajú sa otázok, ktorými sa dnes budeme zaoberať. Myslím si, že sú veľmi užitočné a chcem sa poďakovať všetkým usilovným spolupracovníkom a spolupracovníčkam, ktorí pripravili tieto dokumenty. Ja už som si ich trošku pozeral v predstihu, sú to naozaj vynikajúce dokumenty. Takže toľko na úvod. No a teraz by som dal slovo Dajane Wallis, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V mene predsedu Európskeho parlamentu Ježiho Buzeka by som vás chcela všetkých privítať a tiež povedať zo pár slov o kontexte dnešného stretnutia, čo sa týka práce odvedenej parlamentom za posledné roky a práce, ktorú dúfame ešte urobíme v nasledujúcich rokoch e, s vašou pomocou a podporou, tak aby sme uľahčili život našich občanov, ich rodín e, v celej Európe. Myslím si, že východiskom by malo byť to, čo si pamätám aj spred mnohých rokov. To je debata, ktorú sme mali o voľnom pohybe osôb a respektíve voľnom pohybe celkovo, že bolo jednoduchšie presunúť možno um, um, vrece, vrece ako z jednej krajiny než uh, osoby. A taká bola realita. Všetky naše vlády povedali, že vy ako jednotlivci máte právo voľného pohybu a naši občania uh, teraz to berú za niečo samozrejme. Ale keď sa pozrieme na údaje za rok 2009 asi 12 miliónov európskych e, občanov využilo túto ponuku, aby mohli žiť, e, študovať alebo e, využívať svoj dôchodok v inej európskej krajine. 12 miliónov občanov a vieme, že toto číslo rastie. Ale v dôsledku tejto zvýšenej mobility je jasné, že e, také bežné aspekty nášho života, ako je manželstvo, deti, rozluka, rozvod, dokonca aj smrť, majú teraz nadnárodné právne e, dôsledky. Toto sú časy, e, keď život človeka veľmi krehký, sú to veľmi ťažké časy a keď človek nechce čeliť závažným právnym problémom, ale na nešťastie napriek tej práce, ktorú, práci, ktorú sme urobili, sa to ešte deje. Sú administratívne, právne aj, administ- aj iné e, prekážky kvôli našim odlišným právnym systémom. E, otázka rozhodovania, rozhodného práva pri napríklad e, Eh, dedení, pri rozvode, aj pri nadnárodných právach prístupu k deťom. A aj eh, uznanie alebo existencia eh, bežných dokumentov týkajúcich sa rodinného stavu. Takže naozaj ten život európskeho občana nie je taký ľahký, aký by mohol alebo mal byť. Myslím si, že tí z nás, ktorí za posledné roky sme pracovali v výbore právne otázky, cítime, že toto je naozaj otázka prístupu k právu a zákonu. Samozrejme, mnohých e, nás znepokojuje právo v e, národnom kontexte, financovania a tak ďalej, ďalšie praktické otázky, ale my nechceme pridávať ešte ďalšie problémy e, zvyšovaním tej vrstvy Um, prekážok, uh, s ktorými sa môžu potýkať občania, keď sa snažia využívať vnútorný trh EÚ a pracovať a žiť um, v inej krajine. A samozrejme, ekonomická otázka je tu uh, dôležitá, pretože mnohokrát uh, si zjednodušíme mnohé právne otázky. A keď naši občania chcú využiť tú ponuku voľného pohybu, môže to tiež podporiť európsku ekonomickú kapacitu. Možno, že som začala trošku tak negatívnejšie, ale myslím si, že aj tak by sme mali byť veľmi pyšní na pokrok, ktorý, ktorý sme dosiahli, že sme odstránili určité bariéry, Napríklad nariadenie Brusel, Brusel 2 bis o rozhodovaní v prípade rozvodu a rodičovskej zodpovednosti a tiež o spolupráci a e, platení výživného. A vieme samozrejme, že v rámci členských štátov prebieha práca, ktorá sa týka e, dedenia, rozvodov, ale ešte treba veľmi veľa urobiť. Možno by sme mali tiež viac rozmýšľať nad tým, aby sme umožnili viac eh, alebo posilnili eh, práva detí, práva eh, prístupu rodičov k deťom, rodinu, mediáciu, adopcie a ďalšie právne otázky, ktorým čelia napríklad e, neplodné páry. Myslím si, že o to sa zaujíma najmä Hakská konferencia. E, to teda, ako sa členské štáty a Európska únia vysporiadávajú s týmito problémami. Je mnoho nadnárodných problémov, ktoré sa týkajú napríklad manželských majetkových režimov a dokonca aj manželst- samotných manželstiev. A v rámci manželstva existujú tiež problémy, ktoré napríklad majú dočinenia s domácim násilím alebo násilnými, nútenými manželstvami, e, zločinom zo cti. A čo teda Európa a členské štáty robia, aby sa vysporiadili s týmito problémami? Myslím si, že e, v prvý rok mandátu e, tohto výboru a tohto parlamentu sa ukázalo, že je jasná vôľa, možno až nevýdaná vôľa dostať európskych občanov naozaj do centra náš, nášho rozhodovania. A to platí dvojnásobne v tejto oblasti občianského práva. Stačí sa pozrieť na štokholmský program, ktorý predložila komisia na začiatku mandátu a reakciu parlamentu na tento program. Na, a vidíme teda, že je to smer, ktorým sa chceme uberať. A zdá sa, že e, to tiež reflektuje e, pocity európskych občanov. Ak by sme sa pozreli na výsledky posledného eurobarometra, v oblasti občianského práva asi dve tretiny, to je naozaj veľmi vysoké číslo, dve tretiny respondentov majú pocit, že EÚ by mala podnikať kroky v oblasti nadnárodného rodinného práva. To je naozaj e, pozoruhodný mandát, e, ktorým, e, ktorý chceme využiť pri podnikaní krokov. Ale treba tiež zdôrazniť, že nie je to krok vpred v smerom ku harmonizácii. O to nám nejde. Mnohí pochádzame z národných e, kultúr a systémov, kde, e, na, ktorý sme, na ktoré sme pyšní a nejde o to, aby sa tieto systémy rozpadli. Ide o to, aby sme našli spôsob, akým eh, prostredníctvom medzinárod, akým môžeme prostredníctvom medzinárodného režimu e, koexistovať navzájom vo vzájomnej harmónii a tolerancii, tak aby sme dosiahli spoločný cieľ priniesť a poskytnúť prístup k spravodlivosti tým občanom, ktorí využijú ponuku voľného pohybu. Lisabonská zmluva dáva tomuto parlamentu ako aj národným parlamentom väčšie kompetencie a možnosti v tejto oblasti. Venovať sa otázkam občanov a ich rodín a preto stretnutia ako to dnešné sú nesmierne dôležité. Potrebujeme vyvíjať naše vzťahy a oveľa bližšie spolupracovať v budúcnosti. Ale nie len oblasti rodinného mm, práva a občianskej spravodlivosti, je dôležité, aby sme všetci zapojili aj všetkých, eh, všetky elementy eh, súdnej moci, vykonávateľov práva, pretože oni sú v tej prvej línii, oni sú vykonávateľmi eh, toho, čo, o čom my rozhodujeme. A ich zapojenie je nesmierne kľúčové, aby sa naše myšlienky pretavili aj do praxe. Takže naozaj je pre mňa potešením e, to, že sa dnešná konferencia koná. A som veľmi rada, že e, máme taký navitý program, že Máme toľko zaujímavých príspevkov, určite máme pred sebou veľmi ťažký, ale zaujímavý deň. Chcela by som ešte raz privítať aj členov národných parlamentov, ehm, tiež v mene belgického predsedníctva a dúfam, že teda budeme musieť môcť privítať aj komisárku Redingovu. Takže ďakujem ešte raz za vašu účasť a dúfam, že budete mať ehm, naozaj plodný deň. Ďakujem, Dajana, za obsahový úvod a teraz využijem príležitosť, aby som hneď pánovi Melchiorovi Vateletovi dal e, slovo. Takže nech sa páči, pán štátny tajomník, máte slovo. Merci, et... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to, že ste mi dali túto možnosť pri príležitosti tohto stretnutia rôznych parlamentov aby som zdôraznil, aké pokroky sme urobili počas belgického predsedníctva. Belgické predsedníctvo je iba jednou etapou na ceste k uľahčeniu života európskych občanov a rodín v oblasti práva, v oblasti občianskeho práva a spravodlivosti. Dnešné stretnutie mi umožní trošku z, zhrnúť belgické predsedníctvo a chcem sa poďakovať za túto príležitosť o to viac, že vidím, že dnes máte naozaj nabitý program. Myslím si, že ste si naplánovali naozaj bohatý deň, bohatý na príspevky a zaujímavý najmä z pohľadu občianskeho práva. Je pravdou, že Európania sa pohybujú, cestujú stále viac a viac našťastie, pretože toto sme chceli. Toto je jeden z cieľov Európskej únie a funguje. Je pravdou, že počet e, medzinárodných manželstiev a medzinárodných vzťahov. Dobrý deň, pani komisárka. Mm, počet medzinárodných e, manželstiev neustále rastie, takže to je naozaj pozitívny prvok či už z profesionálnych dôvodov, z kultúrnych dôvodov alebo z iných ľudia objavujú celý európsky kontinent a viac a viac ľudí využíva možnosť cestovania a cestujú po Európskej únii. A to má za následok, že je stále viac a viac medzinárodných situácií, e, s ktorými sme konfrontovaní v EÚ. Musíme na to reagovať aj v oblasti občianskeho práva. Myslím si, že toto je cieľom dnešného stretnutia, aby sme spoločne si pozreli, čo je v súčasnosti na stole v Európskej únii a aké situácie, medzinárodné situácie musíme riešiť, pretože my všetci e, sme súčasťou tohto európskeho celku a musíme spoločne tieto veci riešiť. Dnes predpoludním by som chcel zdôrazniť štyri prvky belgického predsedníctva, o ktorých môžem povedať, že sme urobili pokrok a že ideme dobrým smerom. Prvá vec je posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pri rozvodoch. Môžeme povedať, že opätovne rodinný rozmer európskeho e, práva e, rastie a poprvýkrát sme použili mechanizmus posilnenej spolupráce, ktorá vyplýva zo zmluvy a táto posilnená spolupráca sa bude realizovať v oblasti rodinného práva. Aspoň dúfam. A to bude s cieľom určiť rozhodné právo v prípade rozvodu. Je pravda, že je to premiéra a som veľmi vďačný, rád, že môžem povedať, že takáto premiéra tejto posilnenej spolupráce sa realizuje počas belgického predsedníctva a v oblasti rodinného práva. V rámci tejto posilnenej spolupráce, aby sme vedeli, aké má byť rozhodné právo v, v, pri rozvode, sme chceli, a to bol prvok, ktorý sme zohľadňovali počas celej diskusie, chceli sme, aby všetky krajiny, ktoré sa budú chcieť pripojiť do tejto posilnenej spolupráce, ktoré budú chcieť využiť túto výhodu aby každá krajina mohla kedykoľvek sa pripojiť. Čiže kontinuálne budeme informovať všetky krajiny, aby čo najviac štátov sa mohlo pripojiť k tejto posilnenej spolupráci. Čím viac štátov sa k tomu pripojí, tým väčší pokrok to bude, tým väčšia výhoda e, to bude. Bude to o to viac uľahčovať život európskym rodinám. A to je práve cieľom aj našej dnešnej diskusie. Chceli sme, zapojiť do tejto diskusie parlamenty, pretože pardon, parlament, pretože parlament, Európsky parlament spolu s radou je zákonodarca a musíme s ním byť kontinuálne v diskusii, aby sme urobili pokrok v tejto oblasti. Je to naozaj skutočná výhoda. Prečo? Pretože dnes máme 16 miliónov párov, ktoré Mm, uzatvárajú manželstva alebo uzatvorili manželstva cez hranične a potrebujú väčšiu právnu bezpečnosť. Potrebujú vedieť, aké e, právo je rozhodné v prípade rozvodu. Takže chceli sme vytvoriť e, právnu istotu, ale aj e, vytvoriť možnosť voľby pre tieto páry. Ak sa nedohodnú, často sa nedohodnú, pretože je to práve rozvod a potom existuje celý mechanizmus, e, ktorý, sa, ktorý určuje rozhodné právo podľa e, bydliska a e, toto dáva väčšiu právnu istotu o osobám, ktoré sa rozvádzajú v EÚ a takisto chceme vytvoriť situáciu, kde bude menej konfliktu, pretože ak odstránime už ten konflikt o rozhodnom E, práve, tak je to už o konflikt menej, ktorý budú musieť riešiť tie rozvádzajúce sa osoby. Čiže trošku to spacifikuje tú situáciu toho páru a má to samozrejme aj pozitívne e, dôsledky na deti pretože je tu menšie riziko pre deti. Okrem tejto témy rozhodného práva sme chceli urobiť pokrok aj v oblasti dedenia. Ten istý princíp. Stále viac Európanov cestuje, pohybuje sa, žijú e, v jednej krajine, ale nie vždy umrú tam, kde žili a potom samozrejme pohybovali sa počas svojho celého života po európskom kontinente, využívali možnosť cestovať a preto je dôležité, aby sme mohli vytvoriť e, skutočné uznávanie úrodných listín, mať to európske dedičské osvedčenie, aby sme opätovne znížili potenciál konfliktu v dedičských konaniach, aby e, sme život Európanom uľahčili, pretože koexistujú rôzne právne systémy, ktoré sa často odlišujú v oblasti dedenia. Myslím si, že belgické predsedníctvo naozaj dokázalo, že sa tu dá urobiť pokrok napriek mlčanlivosti niektorých členských štátov, musím to tak povedať. povedať. Napriek tomu sme tu urobili pokrok, trošku sme zmenili prístup, trošku sme zmenili diskusiu a urobili sme pokrok aj v oblasti dedenia. Ďalšia téma, ktorá je blízka môjmu srdcu, nie len na belgickej úrovni, ale aj na európskej úrovni, to je e, prípad alebo otázka únosov detí, keď jeden z dvoch rodičov neakceptuje to, že druhý rodič môže mať právo výdať dieťa. To je naozaj tragická situácia. To je situácia ťažkého, intenzívneho konfliktu, pretože dieťa je veľmi dôležitý prvok. A to ešte viac komplikuje situáciu. A ďalšia vec, ako to vyriešiť? Ako vyriešiť takúto krízovú situáciu? je to vždy veľmi, veľmi komplikované. A ešte sa k tomu pripája niekedy medzinárodný rozmer, cezhraničný rozmer a to ešte celú, celý problém viac komplikuje. A preto v Belgicku vďaka zapojeniu všetkých a, aktérov sme vytvorili systém mediácie, ktorý kontaktuje rodičov a v rámci tohto systému rodičia môžu vyjednávať a môžu tento belgický mechanizmus využívať aj na európskej úrovni. Na to sme zaviedli 10 pilotných projektov, aby sme stimulovali, aby sme využili to, čo sme zaviedli v oblasti mediácie, aby to bolo ešte viac využívané pármi v týchto medzinárodných situáciách, keď sa jedná o únosy detí. Mediácia nevyrieši určite všetko, ale umožní rodičom opätovne nadviazať kontakt a akceptovať e, rokovanie, teda riešenie, ktoré si vyrokovali sami a teda ho aj aplikovať. Hovorím alebo opakujem, že keď sa jedná o únosy detí, príčinou je často konflikt medzi e, rodičmi, ale rukojemníkom toho konfliktu je dieťa a preto musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme našli akceptovateľné riešenie a mediácia je jedným um, z možných riešení. A myslím si, že tých 10 pilotných projektov, ktoré sme spustili, dokazujú, že keď uh, používame mediáciu, keď hovoríme, keď sa rozprávame, tak môžeme urobiť pokrok aj v týchto únosoch detí. No a posledná téma, hákský dohovor pri uh, vymáhaní, cezhraničnom vymáhaní výživného. Rôzne veci ako jazykový režim alebo podmienky uplatňovania a tak ďalej. To treba vyriešiť. Tie strany, ktoré sú e, dotknuté Hakským dohovorom, to všetko ešte treba doriešiť, ale opakujem, že sme urobili pokrok. Belgické predsedníctvo predložilo niekoľko nových návrhov, aby urobilo pokrok v tejto oblasti. Či už na úrovni rozvodov, medzinárodných únosov detí, dedenia alebo vymáhania výživného vo všetkých týchto oblastiach belgické predsedníctvo prispelo k tomu, aby sa urobil pokrok. Najviac sa nám to podarilo v rozhodnom práve pri rozvodoch a v prípade medzinárodných únosov detí, ale opätovne hovorím, že niektoré členské štáty sa e, stále ešte správajú veľmi zdržanlivo. Neakceptujú, že aj iné e, občianske práva iných štátov sa aplikujú na našu situáciu. Možno si niekedy myslia, že zákony iného štátu sú menej dokonalé ako ich vlastné, ale tento zdržanlivý postoj je veľmi zlý. Prečo? Pretože to bude poškodzovať životy európskych rodín, európskych občanov, pretože sa tu budú spájať e, právne konflikty spolu s rodinnými konfliktami. A my musíme teraz sa snažiť o to, aby e, bolo viacej spolupráce medzi rôznymi inštanciami občianskeho práva. Európa umožnila občanom cestovať, umožnila im mobilitu, ale zároveň musíme vyriešiť e, potom aj dôsledky, ktoré z týchto situácií vyplývajú na úrovni občianskeho práva. Počas belgického predsedníctva sme naozaj išli dobrým smerom a dúfam, že naďalej budeme takto pokračovať aj v budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi štátnemu tajomníkovi za jeho slova. Chcel by som medzi nami teraz privítať srdečne pani Vivian Reding, eh, podpredsedničku Európskej komisie, ktorá sa prebojovala tým zlým počasím tu do budovy parlamentu. Týmto by som vám chcel udeliť slovo. Nech sa páči. Dámy a páni, dobré ráno. Je pre mňa cťou a je pre mňa veľmi príjemné prehovoriť nielen teda v Európskom parlamente, ale aj e, vlastne pred e, národnými, poslancami národných parlamentov. Je veľmi dobré, že tu máme obe úrovne inštitúcií, ktoré sa e, tu stretli, pretože čas dozrel na e, spoluprácu medzi e, nami, rôznymi inštitúciami EÚ. Treba ju posilňovať, túto spoluprácu e, v záujme tých otázok, ktoré musíme vyriešiť, či už na národnej alebo aj na medzinárodnej úrovni. Máme tu rovnaké otázky pre rovnakých ľudí, ktoré musíme vyriešiť. Vieme, že 12 miliónov ľudí v Európe využilo možnosť slobody pohybu môžu byť e, jednej národnosti, ale majú problémy e, e, z toho dôvodu, že idú v inej krajine, ale cítia sa v Európe doma, kamkoľvek idú. A preto je dôležité, aby teda tam bolo jasné, aké sú ich práva a povinnosti, aby mali právnu istotu, ktorú potrebujú pri tejto slobode pohybu. A prečo sa zmen- veci zmenili? Veci sa zmenili s novou Lisabonskou zmluvou, Charta základných eh, práv je jej pevnou súčasťou. V decembri 2009 roz, spôsob rozhodovania v oblasti e, spravodlivosti e, vlastne e, už nie je len v rukách ministrov e, národných štátov, ministrov spravodlivosti, bez toho, že by do toho mohli vstupovať e, či už Európsky parlament alebo národné parlamenty alebo Európsky súdny dvor. Z tejto témy sa stala tá e, téma, e, kde vlastne ten obvyklý inštitucionálny postup sa upravu, upravuje, uplatňuje. Návrh príjma Európska komisia a potom Rada e, v spolupráci s e, par- Európskym parlamentom a v spolupráci s národnými parlamentmi rozhodnú o návrhu a Európsky súdny dvor e, takisto zabezpečí, že to, čo sa, o čom sa rozhodlo, sa aj správne na každej úrovni uplatňuje. Pre mňa pre prvú e, komisárku e, v e, tejto právnej oblasti bolo dôležité, aby veci sa dostali na svoje správne miesto. V niektorých oblastiach to bolo jednoduché, ako napríklad v oblasti práv ľudí, ktorých zadrží polícia a postavia sa spravodlivosti v susedskej krajine. Tam sme už rozhodli v rekordne krátkom čase o práve na preklad a tlmočenie. A tento týždeň, koncom tohto týždňa, sa e, takisto e, rozhodne teda o ďalších e, právach. A potom budeme e, e, postupovať ohľadom ďalších práv, ako právo na právnu pomoc, na e, právne zastúpenie a podobne. Takže Ide o to, aby minimálne práva boli zabezpečené pre všetkých občanov EÚ, nech už sa e, kdekoľvek ocitnú v ťažkostiach. A nie ten len o tých, ktorí pred súdom sa ocitnú v ťažkostiach. Mali by sme mať na pamäti aj obete e, zločinu alebo nehôd. Jednoducho tie negatíva, e, ktoré môžu pre, ne, pre nich e, vyplývať zo skutočnosti, že sa nachádzajú e, v susednej krajine. Na jar budúceho roku pripravujeme e, celistvý balíček právnych úprav a soft práve za účelom ochrany obetí. A ide nám aj o spravodlivosť, ktorá by bola priateľská k deťom, pretože veľmi často deti sa nachádzajú v špecifických problémoch, keď e, musia ísť napríklad vypovedať ako svetkovia na súd v susednej krajine. Takže sme presvedčení a zasadzujeme sa za to, aby právo e, slobody pohybu sa stalo naozaj takýmto spôsobom hmatateľnejšie pre občanov. Symbolicky sme to urobili 27. oktobra, keď sme usporiadali spoločnú e, tlačovú konferenciu. Komisár e, zodpovedný za vnútorný trh Michel Barnier a ja zodpovedná za občanov sme sa združili, spojili a vysvetľovali, ako chceme obnovovať a posilňovať vnútorný trh, ale nielen z ekonomického pohľadu, pretože občania sú rovnako dôležití ako e, ekonomika. Takže hospodárstvo a občania sú dve strany e, jednej a tej istej mince kde teda ide o e, uplatňovanie Lisabonskej zmluvy a charty ľudských práv. Už e, e, predrečníci hovorili o návrhoch komisie v určitých týchto oblastiach. 450 tisíc cezhraničných eh, prípadov dedenia máme každoročne, takže to naozaj veľmi často znamená pre dedičov obrovské problémy. Preto chceme harmonizovať pravidlá eh, v tejto oblasti, aby sme využívali obvyklé obvyklý, obvyklé miesto pôz, e, pobytu ako rozhodovacie kritérium, aby sme zabezpečili, že iba súd jednej krajiny e, sa bude zaoberať dedičstvom a nech už sa kdekoľvek e, dedičstvo nachádza, aby teda sa prisudzovanie tohto dedičstva riadilo podľa jedného práva. A takisto ide aj teda o, o voľný pohyb napríklad dokumentov, ktoré boli vydané v jednom členskom štáte, je potrebné, aby boli akceptované v druhom členskom štáte, aby občan, od občanov sa už nežiadalo vydávanie nových dokumentov a zahajanie nových e, postupov. Najdôležitejším prvkom tohto je samozrejme európsky certifikát, e, dedičský certifikát, čo by teda zlepšilo e, status dedičov a tých, ktorí vykonávajú e, právo. Tento certifikát e, by pomohol občanom e, svoje právo využívať a jednoducho mali by jeden dedičský certifikát, ktorý by sa dal uplatniť vo všetkých členských štátoch. Európsky parlament, aj národné parlamenty, aj rada sa eh, zaoberajú radi detailami tohto návrhu a samozrejme komisia úzko spolupracuje s legislátormi na tom, aby nový režim sa mohol vytvoriť a aby sa zabezpečila právna istota, ktorú občania potrebujú. Ale eh, nemali by sme pri tej detálnej práce, ktorá leží pred nami, zabúdať, že je potrebné E, e, mať na mysli, že hodnotenie dopadov naozaj ukázalo veľkú podporu tohto systému. Áno, pozrieme sa na detaily, ale blokovanie tejto legislatívy to by nebolo správnou cestou vpred. E, som presvedčená, že je naozaj možné nájsť dohodu, ktorá by bola akceptovateľná pre všetky strany. Toto je len jeden z prvkov, e, ktoré vlastne zlepšia život občanov, e, zvýšia ich e, cezhraničné právo na mobilitu. A takisto by som chcela uľahčiť život dvojiciam, či už sú zosobášené alebo nie. Za týmto účelom chcem pripraviť novú legislatívu o o majetkových eh, právach pre registrované partnerstva. Pre medzina- v medzinárodných vzťahoch je veľmi ťažké vedieť, eh, ktoré pravidlá sa na ich osobnú situáciu upra- uplatňujú, ktoré právo je rozhodné. Cieľom je zabezpečiť e, slobodu e, e, vlastne voľby tohto práva a uznávanie v iných členských štátoch takýchto rozhodnutí. Takéto, tak tento návrh chceme predstaviť e, začiatkom roku 2011 a samozrejme bude to súvisieť s existujúcou legislatívou e, v oblasti e, teda manželstiev a o starostlivosti o deti. Melchior Vatele už detailne spomenul tieto otázky, takže k ním sa nebudem vrácať. A potom ešte jednu vec by som vám chcela vysvetliť nariadenie o rozhodnom práve v oblasti rozvodov je prvé e, rozhodnutie, ktoré sa prijalo na základe posilnenej spolupráce. Ako Luxemburčanka nie som, e, nezasadzujem sa veľmi za posilnenú spoluprácu. Vždy si myslím, že je oveľa lepšie e, približiť 27 členských štátov skôr, než mať skupinu krajín, ktorá Um, postupy a ostatné nie. Takže um, veľmi dlho som to konzultovala s kolegami predtým, než som sa rozhodla ísť týmto smerom, pretože je to naozaj prelom. Je to poprvýkrát, eh, kedy eh, posilnená spolupráca sa navrhla ako riešenie, ako prelomiť blokády v oblasti európskeho práva. Je to otvorená, posilnená spolupráca, takže všetky členské štáty sa môžu pridať, ak chcú. Ale prišla som na to, že tam bolo, bola možnosť rozhodnúť sa medzi e, tým, že budeme mať riešenie aspoň pre väčšinu občanov, pretože 80 občanov EÚ e, naozaj bude pokrytých touto posilnenou spoluprácou a nemať žiadne rozhodnutie a vlastne pokračovali by sme v tom neporiadku, ktorý tu často vidíme v prípade medzinárodných rozvodov. Takže my sme naozaj chceli e, pokročiť ďalej takýmto spôsobom a e, veľmi rýchlo druhá posilnená spolupráca e, možno začne fungovať a navrhne sa v oblasti v e, oblasti európskeho patentu. Ďakujem veľmi pekne za pomoc. Pretože veľmi dobre to fungovalo v tejto rodinnej oblasti e, a možno budeme mať prelom v oblasti patentov e, podobným štýlom. A pokiaľ ide o cirkulovanie dokumentov, to je často predpokladom Napríklad potrebujete na to, aby vás prijali do školy um, rodný list a potrebujete e, e, to aj na to, aby vaše deti sa mohli zosobášiť na mnoho ďalších e, prípadov. Takže a v prípade voľného pohybu ľudí sa občania stretávajú s ťažkosťami súvisiacimi s uznávaním dokumentov v iných členských štátoch. Musíme sa venovať tomuto problému. Za týmto účelom začneme v decembri s verejnými konzultáciami. Dnešné diskusie na túto tému budú veľmi dôležité pre mňa a e, príspevky z vašej dnešnej diskusie a verejných konzultácií, e, keď ich e, zanalizujeme, navrhneme dva legislatívne návrhy, pokiaľ ide o voľný obeh verejných listín a dokumentov o rodinnom stave. Takže to sa bude týkať roku 2013. E, Melchior Vatele hovoril tiež o vysokom počte detí v EÚ, ktorých sa týkajú spory v oblasti rodinného správa. Článok 24 Charty základných práv zdôrazňuje právo detí, ktoré e, sú oddelené od jedného alebo dvoch rodičov, aby ostali v osobnom styku a priamom kontakte s obidvoma rodičmi a to pravidelne pokiaľ samozrejme e, to nie je e, proti ich e, najlepším záujmom. Naša legislatíva už uľahčuje uznávanie rozhodnutí v oblasti zodpovednosti rodičov a takisto to týka aj mediácie. Do roku 2013 komisia zreviduje existujúcu legislatívu v oblasti uznávania a presadzovania v tejto oblasti, aby sme e, teda zlepšili e, situáciu. Toto by malo viesť k jednoduchšiemu uznávaniu aj vymáhaniu rozhodnutí e, krátkých, kratších procesov a zníženie počtu únosov, medzinárodných únosov detí v rámci EÚ. Dámy a páni, vážení členovia parlamentov, e, toto je len niekoľko tých dôležitých prvkov. A vy sami vidíte, že naozaj látku sme si stanovili e, vysoko, pretože využívanie vnútorného trhu ako voľného priestoru zo strany našich e, občanov to by nemalo ostať iba teoretickým právom, malo by to byť aj praktickým právom a z tohto dôvodu potrebujeme odstrániť e, tých mnoho, mnoho prekážok, ktoré zatiaľ tu ešte stále ostávajú. A e, vlastne chceme sa vyrovnať týmto novým systémom. Komisia navrhuje, e, rada a parlament rozhodujú a Európsky súdny dvor kontroluje. Tento systém je veľmi efektívny E, podarilo sa nám naozaj tie prvotné opatrenia e, od konceptu do rozhodnutia e, vlastne vytvoriť, ukončiť v priebehu 9 mesiacov. To je neuveriteľne rýchly proces v oblasti európskeho práva a to ukazuje, že každý pochopil, že je tu potreba riešiť túto otázku, keďže máme 12 miliónov občanov, ktorí využívajú svoje právo slobody pohybu že sa môžu nachádzať kdekoľvek v Európe. A tu sa spolieham aj na národné parlamenty, aby nám pomohli urýchľovať toto posilňovanie praktických práv našich občanov. Ďakujem, pani komisárka. Teraz prejdeme k prvému e, pracovnému zasadnutiu. Dám slovo pánovi Tadeusovi Svievkovi. Je to koordinátor politickej skupiny európskych ľudovcov a takisto je spravodajcom parlamentu pre Rím 3. Tadeus, máš slovo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Raz jeszcze chciałem dołączyć się do powitań Dobrý deň. Všetkých by som vás chcel privítať na dnešnom stretnutí, na tomto prvom pracovnom zasadnutí. Vítam všetkých predstaviteľov národných parlamentov tu u nás v Európskom parlamente a Obzvlášť by som chcel využiť príležitosť na privítanie našich rečníkov, ktorí sa podelia o svoje bohaté skúsenosti s nami. Určite si vypočujeme veľmi mnoho zaujímavých pripomienok k tejto citlivej eh, otázke, akou je rodinné právo. Vítam pána senátora Arkádia eh, Diasa Techera z právneho výboru Španielského senátu, ktorý spolupredsedá tomuto stretnutiu so mnou a na konci stretnutia predniesie záverečné vyjadrenie. Chcel by som pripomenúť všetkým poslancom a senátorom, že máme zoznam rečníkov a ak sa chcete do ňoho zapísať, tak to prosím využite, e, odovzdajte nám ten papier a tak sa potom na konci stretnutia budete môcť e, niečo opýtať. Je dôležité mať e, takýto zoznam rečníkov, pretože už aj tak meškáme 20 minút. Ale tiež by sme vám chceli ako predstaviteľom národných parlamentov dať príležitosť eh, pýtať sa otázky, tak aby naša dnešná debata bola čo najplodnejšia. Ja som eh, členom eh, právneho výboru Európskeho parlamentu. a Riešime tu otázky rodinného práva takmer každodenne a preto si veľmi pozorne vypočujem prezentácie ako aj dnešnú debatu. Určite budú všetky veľmi emotívne z pochopiteľných dôvodov. Chcel by som poprosiť, aby sa rečníci držali svojho rečníckého času, ktorý majú vyhradený. Každý rečník má 10 minút a ja budem naozaj veľmi prísny tak aby sme sa teda držali tohto limitu, aby sme mohli prejsť všetky otázky, ktoré máme na programe. E, prvou rečničkou je pani Katarína Boel Veľký, profesorka e, súkromného medzinárodného práva, komparatívneho práva a rodinného práva z Univerzity z Utrechtu. Pani profesorka nám e, niečo povie o návrhu nariadenia, e, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvody a právnu rozluku. O tomto sme už dnes počuli. Pani profesorka, odovzdám vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. E, Dámy a páni, v marci 2010 Európska komisia publikovala prvý návrh nariadenia rady, ktorým sa bude vykonávať posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvody a právnu rozluku. E, tento návrh, známy ako Rím 3, sa týka e, e, rozhodného práva pre rozvody a chystá sa jeho prijatie vstúpi do platnosti, ale len pre 14 členských štátov, ako sme počuli. Je to poprvýkrát v oblasti občianských e, e, otázok, že sa využíva posilnená spolupráca. 13 e, členských štátov nebude participovať na prijatí Ríma 3 naďalej budú využívať ich vlastné právo konfliktu, ale v v roku 2008 sa dosiahla e, uniformita v mnohých členských štátov, ako už e, určite viete. Ja nebudem sa venovať tomuto procesu, ale namiesto toho sa chcem spýtať niekoľko otázok o obsahu návrhu Ríma 3. Musíme privítať to, že manželia budú môcť určiť rozhodné právo. Otázka je ale, kedy by mali mať e, takúto možnosť podľa návrhu Ríma 3? Nie sú tam žiadne obmedzenia. Ale je rozdiel medzi zväzkom, ktorý medzi manželskou zmluvou, ktorá sa uzatvorí pred manželstvom alebo po e, man, e, uzavretí manželstva blízke prepojenie na rozhodné právo už e, možno v čase e, rozvodu nebude existovať. V momente, keď e, sa manželia chcú rozviesť, budú musieť mať dobré informácie o tom, ako, ktoré rozhodné právo si môžu vybrať. Právne poradenstvo nie je záväzné, nie je to povinné. E, Vykonávajúci právnici, ktorí e, pracujú na medzinárodných e, rozvodoch, môžu používať aj informácie, ktoré sú na internete. A mnohokrát tieto informácie nie sú správne. To sa týka aj informácií, ktoré poskytuje Európska právna sieť pre súdnu spoluprácu, ale e, Rím 3 e, tiež odkazuje na posledné e, spoločné bydlisko manželov ale nie je jasné, prečo teda tento odkaz tu je. Tento pobyt nemal skončiť e, viac než rok pred e, začatím súdom. Je ťažké určiť, kedy sú splnené podmienky. Ak neexistuje žiadne e, dôvody, prečo tento spájajúci faktor je použitý pre určení rozhodného práva, mal, malo by to byť vymazané. A tak by tieto ustanovenia podľa článku 3 a 4 boli jednoduchšie na, na e, vykonávanie. Jeden z dôvodov, e, prečo e, niektoré štáty nechcú participovať na Ríme 3, je to, že by to mohlo viesť k uplatňovaniu zahraničného práva. Ale boli zavedené isté bezpečnostné mechanizmy súd e, príslušnej krajiny nebude uplatňovať e, diskriminačné právo. E, bude sa uplatňovať zákon Lex Fori. Malo by byť od začiatku jasné, ktoré rozvodové právo zo všetkých právnych systémov porušujú ten princíp, že muži a ženy nemajú rovnaký prístup k rozvodu. Tri ustanovenia Ríma tri berú do úvahy to, že ani e, rozpustenie manželstva po právnej rozluke ani rozvon sa nemôžu e, získať na Malte. E, súdy príslušných členských štátov okrem Malty môžu vykonávať e, ustanovenia Ríma 3, ale na Malte sa nesmie, nesmú tieto ustanovenia uplatňovať. A je polutovania hodné, že ďalšie členské štáty v posilnenej spolupráci nenamietajú proti e, zapojeniu týchto ustanovení do európskeho nariadenia. Riešia iba svoj národný záujem. Tieto ustanovenie, malské ustanovenia sú krokom späť a vysielajú zlý signál. E, moje celkové zhodnotenie návrhu Ríma 3 je negatívne. E, pravidlá konfliktu pri určení E, rozhodného práva sú komplikované. Štruktúra návrhu nie je presvedčivá a dala by sa zlepšiť. Myslím si, že nesmierne dôležité je to, že rozhodnutia dneška budú dôležité pre budúcnosť. A budúcnosť spočíva vo väčšej súkromnej medzinárodnej legislatíve v, v rodinných otázkach. Na to, aby sme dosiahli súlad, Rím 3 sa bude brať do úvahy. Rím 3 udáva tón vo všeobecnosti, bolo by dobré, ak by sme si volili aplikáciu Lex Fory, než e, výber rôznych možností mohlo by to viesť k právnemu, právnej turistike, pretože v niektorých členských štátoch sa Rím 3 e, neuplatňuje. Bras, Brusel 2 bis sa bude musieť tiež brať do úvahy. Pod, podľa toho, ako to viem, Nebolo to schválené podľa režimu Brusel 2 bis. Ehm, rozvod sa nemôže konať v krajine, s ktorou nemajú ehm, manželia nejakú spätosť. Ja si myslím, že v tomto ohľade by Rím neriešil tieto problémy. Aj z týchto dôvodov, aj z ďalších dôvodov, ktoré som poskytla písomne, ja by som uh, Eh, bola za to, aby sa neprijal Rím 3. Ďakujem. Bardzo dziękuję pani profesor. Rzeczywiście kwestie związane z... Ďakujem pekne, pani profesorka. Otázky týkajúce sa Ríma 3 sú naozaj nesmierne komplikované a vieme, že je aj limitovaný rozsah pôsobnosti eh, Ríma 3, ale je to určite istá pridaná hodnota Ríma 3. Samozrejme, e, parlament má iba konzultačnú kompetenciu, ale sme vďační belgickému predsedníctvu e, za to, že chcú náš názor a aj prostredníctvom stretnutia Koreper. K tomu sa ešte vrátime trošku neskôr, ale chcel by som teraz prejsť k pánovi šéfovi, fan Erpovi, profesorovi občanského práva, európskeho súkromného práva, z eh, Maastrichtského eh, právneho inštitútu, európskeho eh, súkromného práva. Je aj zástupcom súd, sudcovským zástupcom z odvolacieho súdu Hertogen Bosch a bude teraz hovoriť o manželských majetkových režimoch. Pán predseda, poslanci, poslankyne, dámy a páni, najskôr úvodné pripomienky. Keď hovoríme o medzinárodnom súkromnom práve, sú to prepojenia samozrejme aj na ľudské práva, ale európske právo, pra, týka sa to aj európskeho práva, slobôd a medzinárodné súkromné právo nemôže byť oddelené z časti od týchto oblastí, čiže manželské, majetkové právo nemôže byť oddelené od dedičského práva. Ja sa počas týchto desiatich minút chcem sústrediť na vzťah medzi medzinárodným súkromným právom a hmotným právom a to takým prístupom, že v medzinárodnom súkromnom práve by sme nemali premýšľať nad konfliktuálnymi právami, ale keďže hovoríme o právnych systémoch v EÚ, mali by sme si položiť otázku, ako by sme mohli koordinovať právne systémy, ktoré sa odlišujú a ako určité práva prepojíme na osoby, ktoré žijú a pracujú niekde inde, cezhranične. Oblasť manželského hmotného práva, majetkového práva, pardon, a právo, ktoré upravuje spoločný život ľudí, to sú komplikované oblasti. Ľudia môžu začať spolu žiť bez toho, že by upravili svoj vzťah, čiže ani sa nevezmú, ani neuzavrú zmluvu o spoločnom bývaní a preto je to komplikovaná situácia, pretože by sa mali uplatňovať e, pravidla medzinárodného súkromného práva, ale pokiaľ ide o majetok, malo by sa uplatňovať lex rei site podľa miesta majetku. Čiže ak nemecká osoba začne žiť s nejakou holandskou osobou a majú dom v Belgicku, tak sa uplatňuje belgické právo na dom, ak majú nejaké aktíva v Nemecku alebo v Holandsku, uplatňuje sa nemecké, respektíve holandské právo, čiže sú to, je to komplexná situácia. Potom môžu uzavrieť zmluvu o spoločnom bývaní. To nie je majetkový majet, manželský režim, čiže sú schopní si vybrať rozhodné právo, čiže môžu si vybrať z nejakého dôvodu napríklad aj francúzske právo. Čiže ľudia, ktorí žijú spolu, ale nie sú zobratí, vytvárajú naozaj komplikovanú situáciu. Toto sa môže odlišovať v prípade, že uzavrú registrované partnerstvo. Potom by sme mohli povedať, že si zvolili nejaký konkrétny režim a preto budeme uplatňovať právo toho štátu, kde bolo registrované toto partnerstvo. Samozrejme, potom sa môžu zobrať a potom vyvstane otázka, ako sa akceptuje to manželstvo vo všeobecnosti, sa neuplatňuje homosexuálne manželstvo, ale môže sa v niektorých štátoch uplatňovať alebo uznávať. A v tejto oblasti sa už urobila určitá práca. Máme napríklad Hákský dohovor o manželských majetkových režimoch. A chcel by som pripomenúť pri tejto príležitosti, že ak sa niečo urobí v oblasti európskej harmonizácie alebo e, zjednocovania medzinárodného súkromného práva, tak by sme sa mali zamerať veľmi pozorne aj na prácu, ktorú urobili iné inštitúcie po celom svete. Mali by sme sa vyhnúť tomu, aby Európa išla vlastnou cestou bez toho, že by zohľadnila, čo sa deje v iných, niekde inde. Vo svojich podkladoch som e, zaznamenal aj nasledovné odporúčania. V prvom rade mobilita osôb, by som povedal, nie je základným jediným elementom vnútorného trhu, ale je to takisto vyjadrením európskeho občianstva a to by malo byť zohľadňované, keď e, zvažujeme uniformné európske práva o rozhodnom práve pre manželské majetkové režimy. Sloboda osôb a súkromná autonómia, to by malo byť uľahčené týmito pravidlami čo najviac. Hákský dohovor o práve, ktoré sa uplatňuje na manželské majetkové režimy, poskytuje slobodu a autonómiu do takej miery, ktorá by sa mala preskúmať pozorne. Druhé odporúčanie. Registrované partnerstvá majú prvky registrácie a takisto formalizácie vzťahu medzi partnermi Komparatívne štúdie ukazujú, že právne dôsledky týchto partnerstiev sú rozličné. Je tu spoločný prvok registrácie a to je spájajúci faktor automaticky, čiže lex loci registrationis sa bude uplatňovať. Keď majú partnery autonómiu tvarovať to, ten svoj vzťah, to by malo byť umožnené, ale do určitej miery aj obmedzené napríklad na zvyčajné miesto pobytu. Čiže keď registr- sú registrovaní partnery, možno by nemali mať možnosť si vybrať, kde sa ich partnerstvo registruje. Potom e, zväzky de facto, to je najproblematickejšia oblasť, nemôžu byť kvalifikované ako jediná jednotná právna inštitúcia musia byť, analyzovaná, musia byť analyzované predtým, než zavedieme európske pravidlá v tejto oblasti. Majú sa analyzovať z, zo zmluvného pohľadu, ale aj z pohľadu zvykového práva, common law, a takisto aj z pohľadu trustového práva, pretože to je, to trust law vo zvykovom práve je veľmi dôležité. Čiže tieto rôzne pohľady v zväzkoch de facto môžu mať rôzne následky. Členovia zväzku de facto možno nechcú tradičné manželstvo alebo ani registrované partnerstvo a môže to mať dôsledky v oblasti rodičovstva. Nevidím dôvod, prečo by mal existovať konflikt práv v oblasti týchto zväzkov. A potom aj konkludentné partnerstvo e, spolubývajúcich by malo byť e, rešpektované. Registrované partnerstva alebo dokonca manželstvá, keď máme ten nemecko-francúzsky návrh, podľa toho by sme mohli vytvoriť európsky model pre tieto vzťahy, tento typ vzťahov. Otázka je, a to je ten istý problém ako v spoločnom referenčnom rámci. Či si môžeme vytvoriť európsky model, ktorý by bol oddelený od právnych systémov členských štátov, alebo či si môžeme vytvoriť model, ktorý by bol limitovaný eh, právom toho členského štátu, ktoré sa bude automaticky uplatňovať ako rozhodné právo. Skutočný európsky model to by bol krok príliš ďaleko. Ale model, ktorý by sa dal zvoliť v hraniciach rozhodného práva, to by bolo lepšie riešenie. No a na záver chcem povedať, že trust law je vo zvykovom práve veľmi dôležité a keďže máme s uznávaním tohto e, problémy, tak by som zvažoval alebo navrhol, aby sme popremýšľali, o európskych pravidlách uznávania trust law. Je to dôležité v oblasti manželského majetkového režimu, v oblasti dedenia a takisto aj v oblasti finančných e, dohovorov, hoci to dnes nie je naša téma. Ďakujem veľmi pekne. Bardzo dziękuję panie profesorze, to rzeczywiście niezwykle istotná kwestia, zvaživši... Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. Áno, naozaj to je veľmi dôležitá otázka, predovšetkým, keď berieme do úvahy počet registrovaných partnerstiev, ktoré teraz existujú v členských štátoch EÚ. A samozrejme to prináša so sebou otázky dedenia a majetku. Samozrejme, to, čo ste navrhli, by možno bolo zaujímavé riešenie. Hovorili ste aj o francúzsko-nemeckom systéme a to nás e, privádza k ďalšej prezentácii. Pani Eva Becker je právnička u firmy e, Burda Becker v Berlíne. Bude hovoriť o zaujímavých aspektoch francúzsko-nemeckých majetkov majetkových, eh, ma, manželských majetkových eh, režimov v Nemecku. Odozdám vám slovo. Pán predseda, dámy a páni, naozaj by som chcela hovoriť o niečom konštruktívnom v Európe, o nemecko-francúzskom eh, dohovore v tejto oblasti v Európe sa zaoberáme e, úpravami o práve, ktoré sa má upravovať, kolízne normy, o príslušnosti, o právomociach a vzájomnom uznávaní národných e, rozhodnutí. Týmto sa zaoberá projekt, e, týmto sa nezaoberá projekt, ktorý vám dnes predstavím. Ide o materiálne právo, o vytvorenie teda jednotného vecného práva v týchto dvoch krajinách v Nemecku Máme, e, sme podpísali teda takýto, e, takéto, takúto dohodu s Francúzskom. Máme tým teda na mysli e, samozrejme aj to, že umožňujeme teda rodinám mobilitu, slobodu pohybu, čo je veľkou výhodou pre Európu, ale zároveň ide aj o silnú potrebu rodinné vlastne E, vzťahy e, regulovať v tejto oblasti. Preto z nemeckého aj francúzského e, pohľadu sa nám zdalo byť potrebné takéto úpravy, takúto dohodu si vytra, vy, vytvoriť, aby fungovala spolahlivejšie, uspokojujúcejšie a aby sa vlastne úpravy v majetkovej rodinnej oblasti ľahšie dali upravovať, regulovať pretože vždy sa e, to e, vzťahuje na majetkové e, práva, často aj na dedenie, aj na práva súvisiace s teda podnikmi alebo podnikaním a môže to viesť niekedy k veľmi neuspokojujúcim výsledkom. Preto je potrebné riešenie, ktoré by zodpovedalo nasledujúcim kritériám. Treba, aby to bolo kompatibilné s e, oboma právnymi poriadkami, to, čo sa upraví. Malo by e, sa to e, napríklad správa majetku a podobne by nemali byť podľa možnosti dotknuté. Takisto by malo ísť o ochranu najdôležitejšieho teda majetku rodiny a malo by ísť naozaj o solida, aj o možnosť solidárneho Ehm, ehm, správania sa ehm, týchto oboch e, strán. Takže ide e, o vlastne e, majetkové vyrovnanie, ktoré sme navrhovali. A Takýto, e, to súvisí s nárokom, ktorý vyplýva e, z toho, e, že sa najprv vytvorí nejaký, nejaký, nejaký, nejaký nárok, ktorý sa potvrdí k určitému bodu. Takéto podobné úpravy poznáme aj v mnohých ďalších krajinách. Ja by som chcela spomenúť ešte pár bodov na základe ktorých e, uvidíte, že komisia naozaj nemá ľahkú prácu, keď sa e, veci riešiť v tejto oblasti. Um, takže dohovor uh, uh, hovorí, um, pokiaľ ide o teda um, sídlo rodiny o zákaze. Hovor, spomíname sa, spomí, vzťahujeme sa na ochranu aj nájmu zachádzame ďalej, než, je, než to pozná nemecké právo v tejto oblasti, ale e, miera ochrany sa nám tu zdala byť e, dôležitá. Vo Francúzsku e, jednoducho boli oveľa väčšie úpravy, preto sme sa tomu prispôsobili na nemeckej strane. Potom, pokiaľ ide o darovanie, tam máme tiež značné e, odchýlky od národného práva v článkoch 8 až 10. Vynímame e, tam e, určité dary. Tu sme sa tiež opäť prispôsobili francúzskej strane. A teraz zvolili, zvolili sme si tu možno trošku komplikovanejší e, e, režim, ale je to režim, ktorý vyplýva e, zo širokej akceptancie zo strany teda tých, ktorých sa tieto úpravy môžu týkať. Takisto aj zohľadňujeme mieru nárastu majetku v priebehu manželstva. Takže toto umožňujeme, akceptujeme. Delegácie sa rozhodli, že pri e, hodnotení e, majetku sa bude posúvať podľa nemeckého modelu a vlastne porovnávame e, začiatok, teda majetok na začiatku manželstva s tým na konci. Ale pokiaľ ide o hodnotenie imobíly, tam postupujeme podľa francúzského pohľadu pretože vždy e, ide o to, alebo teda veľmi často ide o to, že e, tu dochádzalo k nárastu e, hodnoty tohto majetku a bolo potrebné dosiahnuť tu vhodný kompromis. Potom sme sa venovali komplimatike indexácie v Nemecku išlo o to, že mm, hodnoty v začiatočnom majetku a konečnom e, sa porovnávajú. E, francúzske právo indexáciu e, umožňuje iba vo veľmi obmedzenej miere, preto sme si museli nájsť nejaké riešenie, ktoré by nebolo s tým nejak v kolízii, preto sme vytvorili článok 9 a vzťahujeme sa na spotrebiteľské ceny zmluvného štátu Komisia sa e, snažila e, zaoberať tým, či e, takéto niečo, takáto vzťažná hodnota existuje vo všetkých členských štátoch. Treba teda povedať, že sú to naozaj zložité otázky. A teraz k môjmu hodnoteniu. Práve v oblasti rodinného práva je potrebná harmonizácia vecného práva čo je spojené s, tradíciami a emóciami a to e, robí kompromisy zložitými. Ale vlastne práca na, našem, na našej dohode toto zmenila, pretože sme naozaj túžili po zjednodušení komplexných úprav a to dostatočne silno aby e, sme sa dokázali vzdať a prekonať e, národné právne tradície a preferencie. Preto ehm, táto naša dohoda bola veľmi dôležitým krokom eh, eh, v oblasti harmonizácie rodinného práva v Európe a určite je to veľmi prospešné pre eh, občanov v našich dvoch krajinách pretože zjednodušuje ehm, ehm, riešenie ich majetkových záležitostí aj iné národy e, by mohli mať e, záujem na takýchto e, dohodách. Preto sme vypracovali možnosť pre iné členské štáty pristúpiť k tejto dohode. Malo by to byť jednoduché, pretože vlastne toto nezasahuje do národného práva jednotlivých členských štátov. Je to jednoducho iba dodatok k tým národným e, úpravám, bez toho, aby sa ich to nejako dotýkalo. Pokiaľ ide o právnu istotu e, pre jednotlivé páry, ja si myslím, že pre ne je želateľné, aby úspešná práca predstavovala e, motiv, motiváciu smerom k harmonizácii rodinného práva. Ďakujem pekne.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 presvedčení, že skúsenosti z bilaterálnej spolupráce o tom, čo funguje v praxi, môžu byť e, dobrým príkladom toho, čo funguje aj globálne. Takže som veľmi rád, že táto dohoda funguje a že je to otvorené ďalším členským štátom. Určite sa na to veľmi pozorne pozrieme a zoberieme do úvahy skúsenosti, o ktoré ste sa s nami podelili. Oh. Len jednu technickú pripomienku mám pre všetkých. Pravidlá Európskeho e, parlamentu hovoria, že tu na do plenárnej miestnosti e, by sme nemali nosiť nápoje, ale tu nedaleko je bar, ktorý sa nazýva Mickey Mouse Bar tak tam si môžete dať nejaký nápoj, ale bohužiaľ tuto v tejto miestnosti e, by ste nápoje nemali používať. Ospravedlňujem sa za to, ale takéto sú naše vnútorné pravidla. A teraz nás čaká tiež veľmi zaujímavá téma, a to je pohľad na situáciu v členských štátoch ohľadom vzájomného uznávania manželstiev rovnakého pohľavia, civilných partnerstiev e, rovnakého pohľavia ako aj opačného pohľavia. Máme dvoch rečníkov. Prvou rečníčkou je pani Beatrice Weisgut, predsednička výboru pre rodinné a dedické právo v Rade právnických spoločností Európy a advokátskych komôr. Ďakujem. Chcela by som, pokiaľ ide o túto citlivú tému, povedať tri veci. Prvá vec, prvé posolstvo. Zhrnutie ukazuje, že je tu dosť veľký neporiadok, veľké odlišnosti. Druhá, druhé posolstvo, riešenie, či už európske alebo národné, sú dosť, sú dosť neisté. A tretie posolstvo, musíme e, zlepšiť právnu istotu európskych občanov ale tie návrhy riešení sú zatiaľ skromné. Čiže aké je zhrnutie situácie? Členské štáty majú veľmi odlišné situácie. Iba 5 členských štátov majú homosexuálne manželstvá, napríklad Holandsko, Švédsko, Belgicko. Iné štáty majú inštitucionálne partnerstvá, ktoré sú vyhradené osobám rovnakého pohlavia je to forma partnerstva podobná manželstvu. Iné krajiny, napríklad Nemecko alebo e, Dánsko, to bola táto skupina, ktorú som spomenula, a iné e, krajiny majú konvenčné partnerstvá, ktoré sú výlo, výlučne partnerstvá pre heterosexuálne aj homosexuálne páry, ktoré sú otvorené všetkým, ale majú slabšie právne účinky ako manželstvo a iné krajiny, napríklad Poľsko, nepoznajú ani partnerstva pre homosexuálov, ani manželstva. Toto je prvý rozdiel. Druhý rozdiel je ten, že každý členský štát odlišným spôsobom príjma alebo uznáva zväzky vytvorené v inom štáte, napríklad manželstvo v inom štáte môže byť klasifikované ako partnerstvo. Čiže pravidlá sa odlišujú pri e, určovaní rozhodného práva aj podmienok platnosti týchto zväzkov, ale aj pokiaľ ide o právne účinky týchto zväzkov. Napríklad niekde sa uplatňuje e, pravidlo e, bydliska, inde pravidlo štátnej príslušnosti, inde pravidlo miesto uzavretia zväzku. A niektoré krajiny sú proti homosexuálnym manželstvám z dôvodu verejného poriadku alebo morálky. Máme príklady určitých e, zlých e, praktik alebo e, určitého neporiadku, napríklad Francúz a Španiel homosexuáli, ktorí sa zosobášia vo Španielsku, kde je to uznávané, ale vo Francúzsku je toto manželstvo neplatné. Nedávna nemecká judikatúra povedala, že manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia môže byť v Nemecku iba partnerstvom. Iba takto môže byť uznané. E, belgická legálna kohabitácia, takzvaná, ktorá je umožnená osobám rovnakého aj opačného pohlavia. Toto vo Fínsku nie je partnerstvo, lebo fínske partnerstvo je vyhradené osobám iba rovnakého pohlavia. Čiže v takejto situácii sa musí klasifikácia e, zmeniť. Môže to byť e, buď konkubinát, a, teda faktická únia, alebo manželstvo. Čiže legálna belgická e, kohabitácia medzi osobami rovnakého pohlavia môže byť uznaná vo Fínsku. E, v niektorých krajinách partnerstvo má za následok dedičské práva, ale e, vo Francúzsku sa tieto dedičské pravidla, práva nemôžu uznať. Čiže naozaj e, tu vyvstávajú otázky napríklad aj v otázkach majetku, ktoré rozhodné právo bude, bude platiť, či je to miesto kde sa majetok nachádza, alebo štátna príslušnosť a tak ďalej. Čiže naozaj nachádzame sa v situácii právnej neistoty aj na úrovni európskeho práva. Európske právo umožňuje voľný pohyb, ale nemáme žiadnu judikatúru Európskeho súdu o týchto otázkach. Samozrejme, môžeme sa riadiť podľa judikatúry mena ale nevieme si predstaviť, e, že takáto judikatúra by sa e, vzťahovala na manželstva. Máme tu smernicu z roku 2004. Partner môže byť, e, manžel môže byť partnerom iba vtedy, ak partnerstvo má rovnaké dôsledky ako manželstvo. Článok 12, článok 8, článok 14 listiny základných práv E, právo na rodinný život, na manželstvo, zákaz diskriminácie z dôvodov sexuálnej orientácie. To sú ďalšie e, zásadné orientácie, ktoré máme, ale nemáme judikatúru Európskeho súdneho dvora pre ľudského práva o homosexuálnych zväzkoch. Máme rozhodnutie, ktoré sa týka Rakúska, ktoré do určitej miery dovoľuje štátom odmietnúť e, registráciu homosexuálneho manželstva v ich e, právnom systéme. Vieme si ale predstaviť, že Európsky súd bude svoju judikatúru uplatňovať na situácie ako adopcia. Napríklad máme rozhodnutie týkajúce sa Luxemburska alebo e, rozhodnutie o rozvode týkajúceho sa e, Turecka. Máme článok 9 Európskej charty základných práv, ktorá hovorí o práve na založenie rodiny, ale toto právo je chránené národným právom, čiže sú to veľmi neisté riešenie. Pokiaľ ide o národné práva, nemáme judikatúru, pretože tie situácie sú veľmi nové a máme odlišné doktríny pretože niekde sa hovorí, že partnerstvo by malo byť riešené podľa krajiny pôvodu, štatútom pôvodu a potom sú tu aj E, názory, napríklad aj, e, že môže byť štatút e, nadobudnutý, nadobudnutej štátnej príslušnosti a tak ďalej. Čiže ako by sme mali usporiadať túto neusporiadanú situáciu? Buď zjednotíme hmotné právo, ale zjednotenie hmotného práva nie je v kompetencii európskych inštitúcií. Ďalšie riešenie zjednotiť pravidla medzinárodného súkromného práva. To sa nám podarilo urobiť posilnenou spoluprácou v prípade Rímu 3, to sme spomínali, je to dobrá vec, ale ešte zatiaľ je to také dobrodružstvo a uvidíme, či to bude mať úspech. No a riešenia, ktoré by sme mohli e, prijať, sú také skromnejšie, napríklad uznávanie. To je naozaj veľmi nutné uznávanie zahraničných e, zväzkov e, v takej forme, v akej vznikli v zahraničí. No a potom ďalšie riešenie, koordinácia pravidiel e, prepojenia na fakty. Ak napríklad nejaký zväzok je uzavretý v jednom členskom štáte, by mal byť uznaný v iných členských štátoch v takej forme, v akej vznikol v pôvodnom členskom štáte bez ohľadu na národné právo. Samozrejme, vyňaté budú prípady podvodov. Uh, čiže ak je manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia, tak by sa to tak malo uznať. Napríklad Španiel a Francúz sa vezmu a budú manželmi v Španielsku aj vo Francúzsku, či už je to manželstvo alebo registrované partnerstvo, tzv. PAX vo Francúzsku. Napriek tomu, alebo s týmto zároveň by mala ostať možnosť, sloboda každého členského štátu vytvárať, uzatvárať zväzky podľa jeho systému. Existujú medzinárodné a európske dohovory, ktoré sa týkajú rozvodov, výživného dedenia, majetkových manželských režimov. Aj v národných právach sú rôzne cesty, náznaky riešenia. Pokiaľ ide o partnerstva, tam e, sa približujú kritéria, E, je tu skôr orientácia na tie e, pravidlá pôvodu alebo na e, zákony alebo právny systém vzniku partnerstva a myslím si, že celý európsky systém by mal aj umožniť výber práva partnermi, manželmi Mala by existovať, malo by existovať teda uznávanie a určitý nástroj, ktorý by umožnil všetkým členským štátom uznávať zväzky v, v, takom, v takej forme, v akej vznikli. Je to samozrejme citlivá otázka, aj európsky nástroj, to je citlivá otázka, napríklad čo to je obvyklé miesto pobytu, to musíme na európskej úrovni jednotne definovať. Potom ďalšia otázka, mali by sme na európskej úrovni definovať aj manželstvo a partnerstvo, no a potom si musíme o, e, položiť otázku práva a o, e, faktov. Máme tu medzinárodné súkromné právo, mali by sme ho postupne harmonizovať, podporovať jeho harmonizáciu a mali by sme rešpektovať povahu e, zväzku daného členského štátu. Myslím si, že uznávanie by nemalo byť problémom, pretože už teraz existujú rozsudky, ktoré uznávajú v každom členskom štáte, že keď nejaký zväzok je uzavretý nejakým verejným orgánom, tak každý členský štát môže urobiť niečo preto, aby rešpektoval legislatívu toho druhého členského štátu. Myslím si, že takisto musíme akceptovať, že každý členský štát by mal byť schopný aplikovať zahraničné právo. Tak ako povedala pani Becker, nebude existovať Európa, ak nebudeme približovať, e, aproximovať naše legislatívy. Myslím si, že jeden členský štát by mal poznať judikatúry a legislatívy iných členských štátov, to obohatí dialog a umožní to približovanie, ktoré nie je výsadou iba európskych inštitúcií, ale takisto aj v sudcovskej a právnickej komunite by to malo existovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za nesmierne zaujímavú prezentáciu a veľmi jasné a zaujímavé návrhy. Myslím si, že možno pre niektorých ľudí to bude trošku ťažšie stráviteľné. Samozrejme, toho sme si vedomí. Ale som veľmi rád, že ste predložili tieto jasné návrhy a určite sa im budeme ešte podrobnejšie venovať trošku neskôr. Ďalším našim rečníkom je pán Charles Hyde, QEC, advokát a člen komory QEB z Londýna. Odozdávam mu slovo. Is that better? Ladies and gentlemen. Dámy a páni, ja som uh, anglický uh, pán, uh, milujem uh, hovedzinu a um, neviem veľmi dobré francúzsky. Uh, do 18 rokov som nebol, som nebol v zahraničí, uh, som bol iba v Škótsku. Keď som mal 18 rokov, tak som sa poprvýkrát vydal do zahraničia. Išiel som do Austrálie. Oni hovoria anglicky preto nie je asi prekvapením, že eh, som bol požiadaný, aby som sa podelil o e, názory e, na túto otázku z pohľadu zvykového práva Anglicka e, na Anglicko. Nie som nezvyčajný, sme veľmi tvrdohlaví, veľmi opatrní, neľako sa prispôsobujeme. Možno vás prekvapí takýto popis, možno, že si myslíte, že sa veľmi ľahko prispôsobujeme, že sme progresívni, ale chcel by som vám trošku povedať o našich právnych postojoch k um, partnerstvám a e, manželstvám rovnakého pohľavia. E, história nie je veľmi, e, teda je, je zaujímavá. V 19. storočí vo viktoriánskom Anglicku rozdiely medzi mužmi a ženami boli obrovské. Ženy nemali žiadne právo voliť, ak ste boli e, vydatá v tomto období. Všetky vaše práva vlastne ste museli postúpiť mužovi. On vás vlastnil, vás, e, váš majetok, aj vaše deti. Muž sa mohol rozviesť bez problémov, ale žena mohla požiadať o rozvod iba vo výnimočných prípadoch. E, v roku 1937 sa zákon zmenil, trošku povolil a potom sa znova zmenil v roku 1973, ale okrem niekoľkých niekoľko noviel sa odvtedy veľmi nezmenil a preto máme už 37 rokov eh, právnych výkladov eh, tejto otázky podľa našich štatútov a toto je veľmi dobre vidno predovšetkým vo finančných ustanoveniach. Máme systém eh, ľubovoľnej distribúcie, napríklad tí, ktorí mali vykonávať toto opatrenia, vyrastal tiež v dobe, keď e, bola diskriminácia voči ženom. Až do roku 2000 bez ohľadu e, dohovorov v EÚ e, práva žien boli dosť obmedzené. Ale v roku 2000 sa to zmenilo. Súd nakoniec uznal svoju vlastnú diskrimináciu a bol postavený prvý základný kameň smerom k rovnosti. Náš prístup k vzťahom rovnakého pohľavia nebol lepší, dokonca bol oveľa horší. V roku 1954 Lorda Wuffeldona požiadala vláda, aby priniesol správu o nezvyčajných vzťahoch rovnakého pohľavia a prostitúcii. Táto správa trvala až 3 roky a vyvodila závery, že homosexualita by nemala nemala predstavovať e, zločin, za ktorý by človek mohol byť odsudený až na doživetie. E, e, veci nabrali rýchly spád a do desiatich rokov to bolo vyhlásené zákonom. V Škótsku to trvalo dlhšie, až 22 rokov na prijatie takéhoto zákona. V roku 1994 bol vek súhlasu na manželstvo znížený na rok na 18 rokov a potom neskôr sa to stalo 16. V roku 2002 e, homosexuáli dostali právo adopcie. a V roku 2005 e, bol prijatý zákon o civilných partnerstvách a e, teda e, partneri rovnakého pohľavia dostali e, rovnaké e, práva. A prečo tomu k tomu tak došlo. Mm, došlo k tomu e, k obrov, kvôli obrovským zmenám v postojoch e, nielen vo výklade našej vlastnej legislatívy, ale tiež vďaka uznávaniu e, postojov ostatných členských štátov. E, zmeny e, sú vlastne akceptáciou zmien vzťahov a zodpovednosti, ktoré vyplývajú zo zmenených vzťahov. E, zákon v roku, z roku 2000 e, poskytol právo e, transexuálom získať certifikát o zmene pohlavia. A nie len a to platilo teda nie len v rámci e, Spojeného kráľovstva, ale aj v rámci iných e, štátov. A to isté teraz platí aj pre e, rovnaké pohlavia, pre manželstva rovnakých pohlaví. To znamená uznávanie týchto manželstiev aj v zahraničných právnych systémov podľa zákonu z roku 2004 ak e, tieto e, zväzky boli e, registrované v Spojenom kráľovstve alebo aj v zámorských teritóriách. Inými slovami môžeme povedať, že títo ľudia dostanú uznanie zo strany Európskej e, judikatúry. Judikatúry tiež e, e, rovnaké práva v oblasti finančných otázok, dedičstva a tak ďalej. Kritérium určenia právneho systému napríklad pri rozluke alebo pri rozvodu je to isté a tiež pri rozpustení e, sviatku e, zväzku môžu e, požiadať o uplatňovanie anglického rozvodného práva. Je pri zväzkoch, ktoré, kde nie sú deti, je to iné, ale pri eh, pri zväzkoch, kde sú deti, tam je to právo eh, prevedené na otca. V roku 1990 bol prijatý zákon, eh, podľa ktorého pri e, darovaní a pri umelom oplodnení boli prevedené rodičovské povinnosti aj na nebiologických rodičov. V roku 2005 bol prijatý zákon, ktorý poskytuje rovnaké práva nebiologickým rodičom, rovnaké práva ako zákon z roku 1990, ale musel riešiť iné otázky a to sú e, práva e, matky, ktorá nepriniesla to vajíčko tento zákon, ale nie je retrospektívny, takže tie, tí rodičia, ktoré nie sú biologickí rodičia alebo ktorí nemajú civilné partnerstvo, nikdy nemôžu mať status biologického rodiča. Eh, tieto otázky prinášajú otázky zodpovednosti a eh, starostlivosti o dieťa bez toho, aby sa muselo žiadať o povolenie súdu. Menia sa domáce pravidlá na to, aby sa zaručilo uznávanie e, rodičovskej zodpovednosti u nás aj v zahraničí. E, a takéto by bolo teda aj moje posolstvo smerom k vám uznávanie v rámci domácej e, judikatúry a v iných štátoch je kľúčové na to, aby sa vykonávala harmonizácia aj bez toho, ak nebude uniformnosť e, právnych systémov. Myslím, že sme veľmi usilovne pracovali, aby sme dosiahli uznanie a aby sme um, doviezli vlastne to pochopenie ostatných členských štátov. My rešpektujeme ďalšie právne systémy a v súčasnom nakupovaní uh, právnych systémov uh, myslím si, že toto nakupovanie by malo byť dostupné pre všetkých. Bardzo dziękuję. Przyznam, że jestem... Ďakujem. Musím priznať, že, že vaša prednáška bola naozaj úžasná, jednak svojim tempom, ale aj tým, čo ste nám povedali o tých obrovských zmenách, ktoré sa udiali v Spojenom kráľovstve v oblasti manželského rodinného práva. No a teraz dáme, ďakujem aj ostatným rečníkom. Bohužiaľ, čas letí a preto Teraz si vypočujeme poslednú prezentáciu tohto panela. Chcem pripomenúť, že máte možnosť sa zaregistrovať e, do rozpravy. O chvíľku teda budete mať možnosť odovzdať e, mi tu na svoju prihlášku, tu vpredu, tak aby sme mohli tú diskusiu trošku usporiadať. Ďalší, ďalšia téma je veľmi dôležitá. E, hovoríme o ochrane práv detí v rodinnom práve. A my sa pozrieme teraz na súčasný stav mediácie v oblasti rodinného práva v Európe. Rečnička bude Maria da Consejaso Oliveira, právnička, mediátorka a takisto expertka Rady Európy. Máte slovo. Eh, eh, Ďakujem pekne, dámy a eh, um Mediácia v oblasti, v medzinárodnej oblasti v Európe sa v značnej miere rozvinula v posledných rokoch. Všetko ide jednoznačne týmto smerom. Nie je, len, e, nie je to len z dôvodu e, štátnych e, alebo verejných pohnutok, ale aj mediátori, advokáti, sudcovia. Vlastne všetci tí, ktorí sú za túto cestu, sa k tomuto prispeli, pretože ide o cesta, cestu riešenia sporov kde e, vlastne sa predpokladá e, dohoda, e, nejaký spôsob dohoda oboch strán v prípade ukončovania manželstva je toto časté riešenie, napríklad kde ide o vyriešenie otázky, komu bude prisúdené e, dieťa. Samozrejme sú aj extrémne prípady e, únosu detí zo strany jedného z rodičov. A meditácia má e, svoje prínosy v porovnaní s tou súdnou cestou, pretože psychologické ovplyvnenie všetkých strán negatívnym spôsobom je značne obmedzené v prípade mediácie vďaka mediátorovi kde teda konf- e, strany e, e, konfliktu, kde sa môžeme s nimi vytvoriť dialog, môže sa tam vytvoriť klíma dôvery, čo je veľmi dôležité pre ich budúcnosť a pre budúcnosť detí. Rodičia tiež najlepšie vedia, čo deti potrebujú. Lepšie, než by to vedel sudca Mediácia je tiež rýchlejšia, menej finančne náročná, než je to súdny proces. A okrem toho je dokázané, že mediácia vo všeobecnosti eh, je takisto aj rešpektovaná, eh, dokonca viac než súdne rozhodnutie. E, ide teraz ale o dva veľké záujmy v oblasti mediácie. Na jednej strane ochrana detí, na druhej strane efektivita, účinnosť e, e, súdnictva. Rada Európy sa zaoberala otázkou demokraty, de, demokracie, práv občanov. Má tu dôležitú úlohu aj v oblasti mediácie v 98. roku na tému mediácie naozaj prelomový dokument, prelomovú iniciatívu um, táto Rada Európy uh, vyslala. Potom takisto ide aj o dohovor uh, Európskej komisie z roku 2007. Uh, k tomu sa aj usmernenia týkajúce sa implementácie vypracovali pre členské štáty. Prišlo o tému mediácie a potom e, tu máme smernicu z roku 2008. Je to ďalšia iniciatíva. Potom napríklad rozšírenie pomoci v prípade e, nákladov na proces, potom Brusel 2b. Tam ide opäť o e, justičnú mediáciu Takisto existuje správa so štatistikami e, o rodinnej mediácii z roku 2008, kde sa e, spomína, že e, mediácia, obzvlášť teda mediácia v oblasti rodinnej, je čoraz častejšia v Európe. Ehm, samozrejme, to platí pre krajiny, kde vôbec takáto možnosť existuje. Mediácia v rodinnej oblasti e, však nemusí byť vždy len e, takto pozitívna, nemusíme sa na ňu pozerať len takto e, pozitívne. Napríklad v oblasti cezhraničných aspektov, ak to takéto sú, máme údaje len z roku 2003, ale už aj vtedy 17 rozvodov EÚ mali medzinárodný charakter. A E, to je teda veľký počet rodinných e, konfliktov s zahraničným e, pozadím a veľmi často tu nie je nejaké rýchle riešenie, pretože tu vznikajú mnohé, mnohé problémy, ktoré brania rýchlemu vyriešeniu takýchto konfliktov. Sú tu teda určité zábrany aj teda pre tú možnosť vydať sa cestou mediácie. Cieľom je, aby e, vlastne bola zabezpečená kvalita e, mediácie. Ale na medzinárodnej úrovni sú tu problémy napríklad v e, oblasti kolízií, dorozumievania sa, geografické rozdiely kultúrne rozdiely. To sú problémy, ktoré treba prekonať. A e, tiež vieme, že mm, medzinárodná rodinná mediácia e, predstavuje špecializáciu, ktorá vlastne ešte vôbec neexistuje. Takže rodinný e, mediátor pôsobí možno na medzinárodnej úrovni v oblasti medzinárodnej mediácie, ale na to, aby to mohol urobiť, by potreboval ešte ďalšie kvalifikácie e, odborného charakteru. V Európe ešte nie sú žiadne miesta, ktoré by e, mohli takéto vzdelanie poskytovať. V Belgicku e, možno sa teraz niečím začalo. Medzinárodné, teda ide teda o študijný smer tejto oblasti, ale je ešte len v plienkach. Takže táto e, smernica e, v oblasti mediácie z roku 2008 e, hovorí o lehote maj 2011, maj 2011 Zatiaľ je teda predčasné sa vyjadriť k tomu, či um, aký účinok ktorá teda táto smernica mala, ale táto smernica predstavuje veľkú príležitosť na to, aby sa oblasť mediácie rozvíjala ďalej, nielen v tej cezhraničnej oblasti, o čo ide v smernici, ale aj v rámci členských e, štátov, medzi členskými štátmi. Smernica, e, keď sa e, bude implementovať, zabezpečí, že je možné aj teda v interných konfliktoch e, použiť mediáciu v medzinárodnej oblasti, pak by sme chceli, aby by sa na veci mohli pozrieť oddelenie a preskúmať tri oblasti. E, takže odborné vzdelávanie v oblasti medzinárodnej rodinnej mediácie a tu možno nejaké zjednodušenie, zosúladenie, certifikáciu pre takéhoto medzinárodného rodinného mediátora. A potom aj sudcovia a právnici by mali byť e, poučení o takejto možnosti, pretože oni e, stoja blízko pri konfliktných stranách a majú ich, e, mali by im poradiť, ako najlepšie je možné vyriešiť ich konflikt. Oni, ich, oni ho aj najlepšie poznajú. Nie každý konflikt samozrejme sa dá vyriešiť mediáciou nie je to samozrejme liek na všetko, ale v tých prípadoch, kde je to možné, kde mediácia je adekvátna, tam by e, právnik e, mal e, svojho mandanta o tomto poučiť. Preto je potrebné, aby právnici o tejto možnosti jednoducho boli informovaní, poznali ju a takisto treba pôsobiť aj na strane sudcov, pretože tí môžu tiež posunúť mediáciu o dosť vpred. A potom tu máme Európsku skupinu mediačných e, sudcov, ktorí tu tiež zohrávajú dôležitú úlohu. A napokon je tiež dôležité, aby členské štáty boli viac zaangažované, pokiaľ ide o podporu rodinnej eh, medzinárodnej medi- mediácie, takže treba pracovať aj s verejnosťou, informovať ju, zlepšiť prístup k mediácii. Ide tu aj o finančné prostriedky, ktoré tu môžu chýbať. Medzinárodná mediácia eh, samozrejme je oveľa finančne náročnejšia než eh, vnútroštátna my žijeme v multikultúrnej e, spoločnosti, je to súčasťou našej európskej identity a preto my všetci by sme mali pracovať na týchto cieľoch. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ďakujem e, všetkým e, panelistom za ich veľmi zaujímavé príspevky. A ďakujem e, za to, že sa e, tak prísne pridržali tých e, obmedzení rečníckého času, o ktorých som hovoril. A keď máte niečo veľmi dôležité, čo chcete povedať, nemusíte to hovoriť príliš dlho, takže tohto hesla ste sa všetci pridržiavali. A teraz by sme už prešli k diskusii. Mám na mojom zozname rečníkov dve mená čo znamená, že sa môžeme zmestiť do nášho e, priestoru, ktorý máme k dispozícii na túto diskusiu. Senátor Techera bude totiž to potrebovať e, nejakých 5 minút na e, uzavretie diskusie, takže nejakých 10 minút budú mať rečníci k dispozícii. A teraz Stefan Tomás z Nemeckého spolkového parlamentu. Ďakujem, pán predseda. V mene Nemeckého spolkového snemu sa chcem poďakovať za zorganizovanie dnešného pracovného stretnutia v Bruseli a som veľmi rád, že sme boli pozvaní ako národní poslanci. Chcel by som poďakovať pani e, profesorke Boele Vlky za to, že kriticky skúma Rím 3. Je veľkým prínosom, keď e, vidíme takéto kritické skúmanie. Ja osobne nie som až taký kritický ako vy, pani profesorka Boele Vlky. Nebudem to E, skrývať. A mám jednu otázku. Ide tu o otázku, či posledný zvyčajný spoločný pobyt manželských partnerov má byť relevantný a smerodajný pre e, rozhodnutie e, o rozvode. Vy ste to ohodnotili kriticky, ale ja si myslím, že existujú dobré dôvody na to, aby sme povedali, že nadviažeme na posledné spoločné obvyklé miesto pobytu manželských partnerov, aj keď e, v čase rozhodovania už e, tam nemajú títo manželia e, zvyčajný pobyt, lebo ten spoločný, posledný spoločný pobyt to je taký akýsi sprostredkujúci bod, je to miesto, kde sa odohrávalo možno aj celé trvanie manželstva Čiže mohlo by to byť neutrálne právo, o ktoré sa oprieme a to môže zase e, zvýšiť možnosť, že títo manželskí partneri akceptujú rozhodnutie tohto hmotného práva. Takže ja sa domnievam, že existujú dobré dôvody práve uplatniť to, toto právo tento právny systém. No a ako som už povedal, tu sa nadvezuje na niečo spoločné z času trvania manželstva a preto je logické povedať, že i keď manželskí partneri tam už nemajú e, svoj pobyt, aj tak sa oprieme o toto právo. Článok 3 e, návrhu nariadenia komisie písmeno 1b. Tam sa hovorí, že má platiť právo štátu, v ktorom manželskí partneri naposledy mali e, svoj obvyklý pobyt ak e, v okamihu uzavretia e, dohody tam ešte mali svoj obvyklý pobyt a ja by som ešte doplnil, že aj vtedy, ak žiaden z manželských partnerov v okamihu dohody tam nemal obvyklý pobyt, aj v takomto prípade by e, sa mohlo zvoliť právo tohto štátu, v ktorom manželia mali spoločný obvyklý pobyt, pretože to bol spájací element manželstva. Čiže toto chcem uviezť na obhajobu Rímu 3. No a ešte chcem niečo doplniť, pokiaľ ide o hmotné právo. Toto sa týkalo hmotného práva, čo som teraz povedal. A ešte chcem e, doplniť aj otázku, ktorá sa týka e, súdu. Možno by sme mohli povedať, že manželia si môžu zvoliť ten súd, kde viedli spoločné manželstvo aj v prípade, ak žiaden z manželov po e, rozluke už v tomto štáte nemá svoj obvyklý pobyt, pretože toto je krajina, kde, ktorá vlastne spájala týchto manželov počas manželstva. Profesor... Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než odovzdám slovo pani profesorka, by mohla odpovedať. Chcel by som niečo povedať zo svojej funkcie spravodajcu Európskeho parlamentu k tejto otázke. Ja súhlasím s pánom Tomom, súhlasím s tým, čo povedal o poslednom zvyčajnom mieste po, pobytu spoločnom, ale tiež treba povedať, že Rím 3 sa týka otázky rozhodného práva, nie voľby súdu, takže toto by sme nemali miešať, lebo je to veľmi dôležité. A teraz pani profesorka. Äh, äh, Ďakujem pekne. Äh, takže to, čo povedal pán poslanec, to je všetko pravda. Chcela by som zareagovať na poslednú otázku v tomto zmysle. Áno. Um Čiže voľba súdu by sa mala zaviesť v Bruseli 2 bis. To bol aj pôvodný návrh v roku 2008 pretože vtedy sa plánovalo, že sa zmení Brusel 2 bis, ale tak ďaleko to až nezašlo. My dúfame, že to bude, že to bude ešte o, e, možné v budúcnosti, ale do tohto nariadenia to nemôžeme dať, pretože to metodologicky jednoducho nejde. Pokiaľ ide o posledný zvyčajný pobyt, v holandskej diskusii o novom medzinárodnom rozvodovom práve bol e, prediskutovaný do hĺbky aj tento bod a z veľmi dobrých dôvodov sa to zamietlo. Je to e, komplikovaný e, prepájací bod, pretože musí sa dodatočne stanoviť, najmä keď ide o voľba, voľbu práva, kedy došlo k tejto voľbe tá e, sa musí prijať nie počas rozvodu, ale už na začiatku manželstva alebo poč- a počas trvania manželstva. A potom dodatočne to môže byť komplikované, keď sa má stanoviť posledný zvyčajný pobyt. Je oveľa jednoduchšie povedať, ak nie je posledný spoločný o, pohyb, tak po, pobyt, tak potom budeme uplatňovať lex fóry alebo e, pravidlo štátnej príslušnosti, to je oveľa jednoduchšie, ako vytvárať ešte dodatočné takéto e, prepájacie body alebo prepájacie kritéria. E, Ďakujem pekne, pani profesorka. Chcel by som dodať len jednu vec. Európsky parlament, ako aj rada, požiadali komisiu o vypracovanie prehľadu alebo revízie e, Bruselu 2 bis čo najrýchlejšie, pretože Rím 3 ukazuje, že v mnohých ustanoveň, mnohé ustanovenia e, Bruselu 2 bis sa musia zmeniť. Myslím, že to nebude až tak také veľmi rýchle, ale myslím si, že do roku 2013 by sa to mohlo urobiť. A možno, že teda bez toho, aby sme tlačili na komisiu, tak sa to stane možno aj o rok skôr. Možno nám to pani Redingová potom povie. A teraz pán senátor Jung z francúzského senátu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem organizátorom, pretože sa domnievam, že toto je veľmi mm, zaujímavé, informatívne stretnutie pre tých, ktorí možno nie sú vždy špecialistami na rodinné právo, ale budú musieť v ich vlastných parlamentoch, národných parlamentoch o tom diskutovať. Je to takisto téma, ktorá je veľmi citlivá, pretože sa týka kultúry a aj suverenity národov. Takže vždy, keď sa dotkneme tejto témy, to je niečo ako vzdelávanie, školstvo, tak e, zároveň sa dotýkame základu daného štátu. Takisto je to aj veľmi zložitá téma. Vidíme, že tu žongľujeme s Rímom 3, Bruselom 2, Bruselom 2a a tak ďalej. A chápete asi, že verejná mienka toto nesleduje, e, má ťažkosti s takýmito e, podrobnosťami, čiže musíme aj vysvetliť dialektiku tejto oblasti. Myslím si, že diskusia ukázala, a to ma utešuje, že existujú viaceré cesty, ako postupovať. Európska legislatíva e, je jedna možnosť, to je jasné, ale vidíme, že tu máme aj posilnenú spoluprácu, ktorá sa už črtá, tvaruje a myslím si, že keď už raz ochutnáme e, posilnenú spoluprácu, tak budeme jej chcieť viac aj v iných oblastiach a vidíme, že existujú aj bilaterálne iniciatívy medzi dvoma štátmi, aj to je riešenie. Počuli sme to v, vo vysvetlení francúzsko-nemeckej legislatívy. A to aj iné príklady ukazujú, že aj dvaja alebo traja môžu robiť spoločne pokroky, alebo štyria, možno jedného dňa to dosiahne až 27. Máme v podstate 27 rôznych spôsobov, ako robiť e, pokroky v týchto e, európskych veciach a mňa to utešuje. Ja by som chcel položiť jednu otázku a mám jednu pripomienku. Pani Eva Becker nám vysvetlila pôvod e, francúzsko-nemeckých manželských režimov majetkových existovalo, aj existuje veľa francúzsko-nemeckých manželstiev a bohužiaľ e, bol veľký počet sporov v tejto oblasti, takisto aj v dedičských veciach a takisto aj v starostlivosti e, o deti, ale to, to už e, je iná téma. Ja sa zaoberám otázkou tých francúzsko-nemeckých detí a takisto aj s deťmi, ktoré pochádzajú z európsko-japonských manželstiev, ako zaobchádzať s deťmi zmiešaných párov, kde je tento japonský prvok a môžem povedať, že toto vytvára obrovské problémy. Toto riešime vo francúzskom senáte. No a ja sa chcem spýtať pani Evy Becker, či iné štáty prejavili záujem pripojiť sa e, k tejto dohode o um, tejto francúzsko-nemeckej otázke. Ja si myslím, že je príliš skoro to e, zhrňať, pretože je to nová legislatíva, ale chcem to vedieť. No a ešte jedna podmienka. E, vzájomné uznávanie homosexuálnych manželstiev a partnerstiev medzi e, osobami rovnakého a odlišného pohlavia. Je to veľmi závažná a citlivá téma. Myslím, že existujú veľmi odlišné kontrastné situácie v jednotlivých členských štátoch a ťažkosť, ktorá tu vyvstáva, nie je ani tak konsenzus v oblasti homosexuálnych manželstiev, ale vytvoriť minimálnu akceptáciu, minimálny stupeň akceptácie. Nie je to vec, ktorá by bola samozrejmá, zaručená. So záujmom som si vypočul Spojené kráľovstvo, ktoré hovorilo aj o kráľovne Viktórii a teraz má už veľmi pokrokovú legislatívu v tejto oblasti. Bez pochyby je to zásluhou britského pragmatizmu. My naopak vo Francúzsku sme dosť pozadu v tejto oblasti. My sme neuznali zväzky alebo partnerstva rovnakého pohľavia alebo odlišného pohľavia z iných štátov Európskej únie v minulosti. Urobili sme tak až pred dvoma rokmi a samozrejme trápi nás otázka manželstva osôb rovnakého pohľavia. Myslím si, že Potrebujeme v tejto oblasti európsku legislatívu. Naozaj domnievam sa, že akákoľvek európska legislatíva by podporila uznávanie manželstiev alebo rôznych foriem partnerstiev osôb rovnakého pohlavia, ktoré vznikli v iných členských štátoch, to by bol podľa mňa spôsob, ako stimulovať túto diskusiu, dokonca ukončiť tento problém. Možno by, keby sme mohli sprostredkovať takéto posolstvo vysokým inštitúciám ako komisii, bolo by to dobre, lebo by sme mali nádej, že to urobí pokrok. Táto situácia, ktorá existuje e, vo Francúzsku, podľa mňa existuje vo viacerých členských štátoch. A to nehovorím o štátoch, kde existuje zásadná bariéra, ktoré hovoria nie, ale problém je aj v štátoch, ktoré sú trošku pootvorené tomuto riešeniu. Aj tak potrebujú nejaký externý nástroj, ktorý by možno mal mať formu európskej legislatívy. Ďakujem. Bardzo dziękuję panie senatorze, e, ponieważ konkretne... Ďakujem. Zasneli tu špecifické otázky pre pani Becker, takže rád jej odozdávam slovo. Áno, ja rada odpoviem. E, ten, tá, táto dohoda ešte nie je ratifikovaná, teda tento dohovor ešte nie je, e, teda sa neuplatňuje, takže nedá sa ani bilancovať zatiaľ. Ale predsa už môžeme e, už určité skúsenosti zbierať, ale pokiaľ ide o právnikov. Musím povedať, že je tu naozaj veľký záujem o túto tému. Myslím si, že sme sa presne tráfili do témy, ktorá je veľmi zaujímavá a umožňuje ľahšie riešiť cezhraničné prípady. To myslím kolegyňa a kolegovia naozaj pochopili. Iné krajiny majú záujem pristúpiť k dohovoru, vyjadrili svoj záujem A viem, že e, ministri e, spravodlivosti Nemecka a Francúzska e, skoncipovali list pre ministrov ostatných krajín EÚ a podobne, takže Myslím si, že to bude možno 5, 7, 10 krajín, ktoré v dohľadnej dobe pristúpia k tomuto dohovoru. Ďakujem pekne. Ja mám podobný dojem. A to, že toto je štádium, ktorý musíme prejsť na to, aby sme sa dopracovali k nejakému eh, riešeniu pre eh, celé spoločenstvo 27 alebo viacerých eh, členských štátov. Je to naozaj veľmi citlivá oblasť E, rodinného práva, e, momentálne v kompetencii teda národných e, súdov. Na komunitárnej úrovni môžeme príjmať úpravy iba tam, kde je suverenita vlastne zo strany členských štátov posunutá na vrch a teraz dielaná na úrovni EÚ. Sú to citlivé otázky v niektorých členských štátoch, tie, ktoré sa týkajú Um, párov rovnakého pohlavia, adopcie uh, z ich strany. Toto sú oblasti momentálne, ktorý, ktoré by sa mohli riešiť rýchlejšie na bilaterálnej úrovni, bilaterálnou formou, než na úrovni EÚ. Takže myslím, že toto je naozaj pozitívna skúsenosť, ktorá nás môže viesť smerom k dobrým riešeniam. Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie, takže teraz by som poprosil pána Diaza Tehera a zo španielského senátu, aby diskusiu e, uzavrel. Nech sa páči. Presidente. Vážený pán predseda, hovoríme tu o oblasti v živote ľudí, keď dve slobodné e, osoby, dospelé osoby dospejú k nejakej dohode o tom, ako riadiť svoje spolunažívanie. A je tu debata o tom, či štát by mal niečo uznať alebo neuznať, či dať nejaké právne dôsledky uh, osobnému rozhodnutiu, ktoré sa týka súkromného života. A robí sa to použitím technických nástrojov, ktoré nie sú empirické, ale sú vlastne také hodnotiace a to je jeden z dôvodov, prečo tu v Európe e, využívame a máme práva. Ide tu o osobnú slobodu, o súkromie. Ak to spojíme s hodnotiacimi kritériami a s tým, že minimálne existuje 17 rôznych rodinných systémov, no tak dostaneme taký mix, takú zmes, ktorý je veľmi, ktorá je veľmi komplexná. E, je to veľmi komplexné z pohľadu akademického je nemožné venovať sa niečomu zložitému jednoduchým spôsobom. Samozrejme, nedá sa to vyriešiť nejako jednoducho. A určite je dobré, že nám akademici ukázali zložitosť toho, s čím máme dočinenia. Nie tie prvé vystúpenia, pretože v tých prvých vystúpeniach odzneli možno všeobecné veci, ale akademici nám aj konkrétne priblížili, ako nám kad možno aj bilaterálne rieši tieto otázky, napríklad na prostredníctvom francúzsko-nemeckej dohody. A myslím si, že by sme mali využiť ich návrhy. My už sme viac menej vedeli, aký je stav veci, ale Myslím si, že teraz aj vďaka vystúpeniam sme si viac vedomí zložitostiam a problémom, ktorým čelíme. Ponúk e, ponúknuté nám boli rôzne modely e, vzájomného uznávania podľa e, pôvodu. Navrhuje sa nám Eh, rešpektovať legislatívu ďalších eh, členských štátov, pretože to predstavuje veľmi vysoký stupeň civilizovanosti a kultúrnosti, bez mm, ktorého nemôžeme existovať. Ale teraz na základe tejto diverzity, eh, komplexnosti a tolerancie právnych systémov, pretože toto je vlastne také taká kultúrna e, rekonkista e, tohto storočia. E, no ale na základe toho musíme aj ďalej postupovať, musíme ďalej napredovať. Či už si zvolíme bilaterálnu e, formulu alebo teda nejaký model, tak to je dobré, alebo nejaký model z posilnenej spolupráce 14 štátov, tak aj to môžeme privítať, ale tu by som e, e, teda aj spomenul, že som si všimol, keď sa e, hovorilo o tom, že by sme mali 27 členských štátov spolupracovať, tak pán predseda prikýval hlavou a ja tiež len by som mohol prikývnuť hlavou, že či už takto alebo inak mali by sme napredovať smerom k jednému spoločnému cieľu a to je obhájiť, odôvodniť naše platy. A to je jediný dôvod, ktorým môžeme to obhájiť, je to, že budeme užitoční pre občanov a občianky. A e, skončím už len jednou pozván, e, poznámkou. Ja som e, oddal aj rozviedol mnohé páry. tá radosť tých eh, matiek je vždy tá istá, bez ohľadu na to, eh, koho som oddával. A myslím si, že ak to tak bude pokračovať, tak si myslím, že sme naozaj nestrácali čas a využili sme naše skúsenosti a poznatky užitočne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán senátor. A chcel by som len zdôrazniť, že súhlasím s vašimi pripomienkami, o ktoré ste sa s nami láskavo podelili. Áno, my chceme napredovať inteligentne a e, rafinovane. Ako to už dnes odznelo, keď hovoríme o Bruseli, e, 2 alebo Ríme 3, tak to nie je veľmi jasné bežným občanom. My musíme im pretlmočiť jasne, čo tieto právne akty obsahujú. A preto súhlasím s tým, aby sme jasne zaviedli definície v oblasti e, rodinného práva. V tejto oblasti teda ako aj v iných oblasti. Ak sa nám podarí e, to jasne pretlmočiť občanom, tak môžeme potom prejsť aj k k riešeniam a nástrojom na úrovni spoločenstva. Chcel by som sa teraz poďakovať všetkým zúčastneným za veľmi plodnú debatu, veľmi zaujímavé prezentácie. Dúfam, že to povedie aj k legislatívnej práci tu na pôde nášho parlamentu, ako aj parlamentom v členských štátoch. Chcem sa poďakovať môjmu spolupredsedujúcemu pánovi Arkadiovi Diazovi Techera E, teraz je už 12 hodín a my teraz prejdeme k k druhej časti našej debaty nad národným dedičstvám a preto by som chcel teraz poprosiť pána Kurta Lechnera, aby prebral predsednícku taktovku a tiež poprosím aj pána Lorda Bavnesa, aby prišiel za tento rečnícky, e, predsednícky stôl. Ďakujem pekne.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 aj z môjho miesta. Rovno som e, sa k vám mohol e, prihovoriť. Kolega Zviedka mohol e, ostať za predsedajúcou stoličkou, ale ak je to takto obvyklé, tak by som vás chcel ako spravodajca pre túto dôležitú oblasť, pre toto nariadenie to srdečne privítať. Som rád, že môžeme viesť túto diskusiu, pretože na rozdiel od Bruselu 1, Bruselu 2, Rímu 1, 2, privátne právo, kde ide o kodifikáciu už existujúceho e, práva. E, na rozdiel od tohto tu ide naozaj o úplne nové právne úpravy, ktoré sa týkajú súkromného práva našich členských štátov, kde sa má vlastne niečo úplne nové vytvoriť. A to je určite jeden z tých najväčších e, problémov, ehm, to vychádza z našich rozhovorov medzi poslancami, ale aj s diskusiou e, s členskými štátmi. Materiálne e, dedičské právo, e, právo týkajúce sa um, dlžôb, tieto veci by mali zostať nedotknuté. No je tu veľmi veľa otázok, ktoré treba vyriešiť. 12 miliónov Európanov eh, momentálne žije v inom členskom štáte, než je ich eh, krajina pôvodu. To by som chcela zdôrazniť. Eh, minimálne 500, približne 580 tisíc úmrtí má aj cezhraničný dedickoprávny charakter. Takže ak niekto vo Francúzsku alebo v Belgicku býva a je to napríklad Nemec alebo Poliak a má peňažné prostriedky e, doma v Poľsku, Nemecku, ale aj vo Francúzsku či Belgicku, tak z polského alebo nemeckého pohľadu by e, vlastne dedenie malo e, sa odvíjať z nemeckého, podľa nemeckého právneho poriadku, ale z francúzského pohľadu by, to malo, by sa to malo odvíjať podľa francúzského právneho poriadku. Musím sa hneď upraviť. E, pre Belgicko to vlastne neplatí. E, platí to iba teda pre e, tento francúzsky pohľad. Z belgického pohľadu by to bolo naopak. Francúzsky občan mal e, posledný e, e, obvyklý pobyt v Nemecku alebo v Poľsku, tak z francúzského pohľadu by takisto sa dedilo podľa francúzského práva, z belgického pohľadu podľa práva posledného obvyklého pobytu, teda Polsko alebo Nemecko, a to preto, že Belgicko revoir vlastne riadi, pristupuje tu inak k tejto oblasti než Francúzsko. A nie je žiadna možnosť tieto rozhodnutia tu zlúčiť je tu jedno, e, vyriešiť tento e, konflikt e, nejako zákonne, či už rozhodnutím súdu alebo inak. Takže z tohto vyplývajú naše, naše úlohy. Môžeme rozdeliť členské štáty medzi tie, ktoré vychádzajú zo štátnej príslušnosti a tie, ktoré vychádzajú z obvyklého podu, pobytu, lex reisite. A je tu veľa variant, veľa rozlišností a treba zdôrazniť, že žiadne vzájomné uznávanie e, súdnych rozhodnutí e, tu e, neplatí. A teda aj tam, kde oba štáty hovoria o štátnej príslušnosti, vychádza zo štátnej príslušnosti, aj tam môže dôjsť k problémom s uznávaním a chcel by som ešte zdôrazniť, že tu nemáme dočinenia s harmonizáciou, ako pri tých e, otázkach, o ktorých sme predtým diskutovali. Ehm, napríklad pokiaľ ide o tento veľmi e, e, dobré, toto dobré riešenie nemecko-francúzského dohovoru. Je to veľmi dobrý príklad zrastania európskeho práva bez toho, že by to teda bolo zastrešené Európskou úniou. Je to nové pre všetkých v, tej, v tomto prípade. A chcel by som ešte e, spomenúť aj e, teda ten, e, ten, ten jazyk, tie verzie, originálny text je vo francúzštine a pokiaľ ide o preklady, ktoré sú k dispozícii, tam môže dochádzať k značným problémom. A teraz ehm, stručne k več, vecnej, eh, vecnému obsahu, vecnej stránke návrhu. Eh, právo, ktoré sa má uplatňovať a príslušný eh, súd by tieto úpravy by mali vychádzať podľa obvyklého pobytu zosnulého plus by tam má byť možnosť voľby pre jeho domovské právo, pretože ja mám dojem, že toto sa často prehliada, takže pokiaľ ide o uplatniteľné právo, toto platí a um, posledný e, obvyklý e, pobyt je dôležitý, ale občan má právo zvoliť si, e, aby sa uplatňovalo právo svojho domovského štátu. A um, sudcovia, jednotlivé strany, aj právnici nám hovoria o mnohých problémoch, tieto by sa týmto vyriešili. Rozhodnutia sa vzájomne e, uznávajú. Verejné listiny sa majú e, uznávať. Neskôr na túto tému e, povie niečo bližšie pán notár Pasqualis. Ja sa k tomu nebudem vyjadrovať. Dedičský certifikát, európsky dedičský certifikát sa má vytvoriť ďalej. O tom bude hovoriť pani Lesaj. A potom sú tu aj prechodné ustanovenia k určitým bodom. Takže z môjho pohľadu musím povedať, že pokiaľ ide o Európsky parlament e, do veľkej miery, ako aj o radu ministrov, tieto e, zásady sú e, medzičasom všeobecne akceptované a treba sa tu jednoducho prebiť a povedať, že na základe týchto východísk musia prebiehať aj diskusie v budúcnosti, inak sa nedostaneme ďalej, pretože v detailoch spočíva veľmi veľa Um, problémov, ktoré treba vyriešiť. Chcem niektoré z nich uh, spomenúť, tie najdôležitejšie. Už som povedať, že medzinárodné uh, súkromné právo sa má upravovať, ale vo vecnom uh, práve sú tu prelínania. To je otázka nielen rozsahu pôsobnosti, ale aj do toho, ako ďaleko zachádza štátu dedičstva vo Francúzsku, Taliansku, napríklad aj dedenie, delenie dedičstva Ehm, po toto spadá v Nemecku a iných štátoch. Je to čisto otázka eh, vecného práva. Takže tu vznikajú mnohé problémy a z môjho pohľadu to nie je iba otázka registrov a katastrov, ale je to aj otázka problematiky a systematiky eh, eh, práv jednotlivých členských štátov. A diskutuje sa o tom aj vy, o tom asi diskutujete, či eh, a teda ako sa definuje obvyklý pobyt. Ja vychádzam z toho, že v úvodnom ustanovení by sme toto mohli trošku obšírnejšie popísať, alebo možno aj do textúre definíciu, ako to už poznáme aj v prípade iných právnych aktov, aj teda na národnej úrovni. A ešte by som stručne, pretože to je dôležité, chcela spomenúť Order Public, e, e, článok 27, kde ide o problémy medzinárodnými e, parlamentami, ku ktorým došlo samozrejme. Toto vlastne sa týka emócií, národných tradícií. Aj v mojom prípade tomu tak bolo, ale až keď som sa týmto zaoberal hlbšie, Ehm, nadobudol som dojem, že tento problém sa príliš preceňuje. V členských štátoch máme ehm, všade ehm, nejakým spôsobom takéto práva a aj vo Veľkej Británii, v každom prípade v Škótsku takéto právo na povinný podiel existuje a sudca má právomoc jednoducho rozhodovať v tejto oblasti. A e, potom ešte by som chcel k tomuto povedať, Tie problémy, ktoré sa tu tematizujú, e, už v zásade existujú aj teraz. Mám tu stanovisko Belgického senátu, ktorý um, sa tu vyjadril kriticky k prekladu a k, te, a k zneniu, pretože to, čo sa tam spomína, vlastne už e, momentálne platí pre e, belgických občanov, ak e, sa presťahovávajú, už pre nich neplatí belgické dedičské právo už teraz a často sa prehliada, že nie len keď sa niekto presťahuje a nadobudne nový obvyklý pobyt, že automaticky tam platí potom iné právo, ale musí tam aj, prepačte, že to poviem, aj zomrieť a, tá predstava, že niekto by e, e, sa e, vlastne presiedl do inej krajiny a tam aj zomrel, len aby sa vlastne len aby sa zbavil určitých povinností. To si myslím, že je trochu priťahnuté za vlasy. Um, mali by sme naozaj vychádzať aj trošku z um, praxe. A pokiaľ ide o verejné listiny, k tomu povie niečo pán Paskalis. A k, tomu, k tým ďalším otázkam pán Šasa e, sa e, tiež e, k určitým oblastiam vyjadrí, aj keď teda odsak 2 návrhu nariadenia je trošku nešťastne formulovaný, musím povedať k tomu, ale snad nájdeme nejaké riešenie zmeny. Uvidíme, ako konkrétne to bude vyzerať možno aj formou úvodného ustanovenia, aby sme tieto veci mohli upraviť. Tieto formulácie nie sú veľmi šťastne zvolené už ani v tom pôvodnom e, e, texte, v originálnej verzii a potom aj v tých e, prekladoch to vidíme. A potom, pokiaľ je dedičský certifikát, na túto tému sa pani Lesaj vyjadri, to som už povedal, a potom subsidiarita, kompetencie a tie námietky zo strany Nemeckého senátu, Ehm, tu musím povedať, že e, toto nie je e, e, rozhodnutie súdu, ktoré by bolo úplne uzavreté, ako sa to často hovorí, ehm, ako aj pokiaľ ide o verejné listiny, aj o certifikát. Musíme rozlišovať medzi faktickým účinkom a tým implementovaním Takže tu sú naozaj značné rozdiely medzi týmito oboma oblastiami. Nemecký detský eh, certifikát sa vlastne viac menej akceptuje ako súdne rozhodnutie. Veľmi málo súdnych rozhodnutí v tejto oblasti, pretože ľudia toto rozhodnutie um, vo veľkej miere akceptujú, ale to vlastne nie je jadrom celej veci Jadrom je, aby sme e, vlastne e, e, chránili tieto právne právne otázky, takže ak sa niekto presídli do iného členského štátu, mal by mať možnosť dôverovať v právnom styku tomuto dedičskému certifikátu, aby sa on mohol oprieť. Ešte chcem povedať, že dedičský certifikát v mojom prípade by sa mal uplatňovať iba v prípade cezhraničných um, otázok a prípadov, nie je e, predstaviteľné, že môžeme e, úplne všetky konštelácie naozaj uspokojivo pokryť našou úpravou. Každý si môže predstaviť, vymyslieť nejakú e, konšteláciu, a kde to nemusí byť uspokojivo vyriešené. Môžu byť aj cieľové konflikty. Samozrejme, problémy existujú už teraz, ale myslím si, že touto úpravou ich bude vyriešených oveľa viac. E, určite to bude predstavovať pridanú hodnotu pre európskeho občana, ktorý bude môcť lepšie plánovať e, aj svoju poslednú voľu, bude mať väčšiu právnu istotu a tým sa zvýši aj jeho sloboda, jeho možnosti, um, um, pokiaľ ide o majetok, ktorý sa bude potom dediť A na záver musím povedať, že tak veľa sa toho zase nezmení. Naopak, totiž treba povedať pre všetkých občanov, ktorí žijú v vlastnom e, štáte, sa vlastne nezmení vôbec nič. Pokiaľ e, majetok majú v nejakom inom členskom štáte, sa zlepší ich pozícia značne, pretože tento majetok e, bude možné cezhranične vlastne upravovať podľa, svoj, podľa ich domovského dedičského práva a bude to bez pochybnosti a bude to jasné. Na rade sú diskusie tiež zložité, lebo táto téma je zložitá, ale ja mám dojem, že aj na rade ako v parlamente toto nariadenie povedie eh, k pozitívnemu výsledku a ja mm, som tu veľmi pozitívny v tejto oblasti. Predstavil som eh, eh, pracovný dokument v tejto súvislosti. Eh, nejde o to, aby sme ukončovali diskusie, pretože je tu naozaj toho veľa nového pre členské štáty. Takže je dobré, aby aj rada sa tým naozaj zaoberala tak dlho, ako potrebuje. Ale začiatkom budúceho roka, ospravedlňujem sa, by sme tu mali mať návrh Ospravedlňujem sa všetkým. Chcem eh, predostrieť návrh, aby teda eh, v parlamente sa mohlo o ňom, na ňom pracovať a eh, hlasovať o ňom. Teraz ma už naozaj zaujímajú vaše príspevky. Ďakujem pekne za pozornosť. Takže pán Paskalis, mohol by som vás poprosiť o príspevok? Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že návrh e, komunitárneho nariadenia na tému dedičstva e, naozaj predstavuje veľmi veľkú príležitosť e, zasiahnuť v sektore ktorý je obmedzený, ale naozaj sa e, týka veľmi zblízka a veľmi často života všetkých občanov. Ide teda o používanie verejných listín e, v dedičskej oblasti. Ide predovšetkým o notárske akty, ale aj o list, verejné listiny zo strany iných e, orgánov. Je jasné, ako v prípade de- e, dedičstva a z dôvodu smrti, e, e, že je potrebné používať verejné listiny. Príkladmi týchto sú mnohé typy listín, napríklad kópia testamentu, listina akcept, o akceptácii alebo vzdania sa dedičstva, inventár dedených teda veci, likvidácia Um, majetku, uh, odstúpenie uh, uh, dedičských práv a podobne, rozdelenie dedičstva. Takže to, čo chceme teraz s týmto návrhom nariadenia vytvoriť, je umožniť každému občanovi, aby mohol sa oprieť o verejnú listinu, ktorou veľmi často je notársky akt, a vlastne použiť ho aj um, pred notárom svojej vlastnej krajiny a tento ak by potom mohol voľne cirkulovať, obiehať a e, byť použiteľný vo všetkých e, ostatných členských štátoch EÚ. Alebo keď sa chceme pozrieť na túto vec z inej perspektívy, chceme umožniť, aby orgány jedného štátu mohli použiť verejnú listinu pochádzajúcu z inej krajiny ako perfektnú náhradu E, národnej verejnej listiny, teraz vlastnej krajiny. Prečo táto možnosť e, cezhraničného e, použitia je dôležitá a užitočná? Vníma sa takto. Je to preto, že často tu ide o to, že verejná listina má vlastne o niečo dokazovať a má ísť o autenticitu, ktorá sa pomocou verejnej listiny preukáže. Takže táto, e, táto, táto, táto forma e, dôkazu e, takisto umožňuje potom začať dedičské konanie, ktoré je spojené s veľkou právnou istotou. Bolo by naozaj škoda, keby sme tu stratili túto vlastnosť verejných listín, pokiaľ by sa tieto používali v inej krajine než v tej, v ktorej boli vydané. Máme tu teda tento e, voľný obeh verejných e, listín. Pre túto e, oblasť verejných listín neexistuje komunitárna úprava. Musíme ju teda vytvoriť. Musíme tu vytvoriť, momentálne sú tu len pravidlá medzinárodného súkromného práva, ktoré sú často odlišné navzájom a e, často sa môžu aj iným spôsobom vykladať e, rôznymi e, správnymi, súdnymi a verejný, inými verejnými orgánmi, ktoré sa zaoberajú dedičstvami. Teraz nadišla príležitosť pre komunitárneho zákonodárcu, aby sa venoval tejto otázke. V úvodnom ustanovení 26 a článkoch 34 a 35 návrhu nariadenia sa e, hovorí o dôležitých e, pravidlách týkajúcich sa e, cezhraničného používania verejných listín. Prítomnosť týchto no, úprav v návrhu viedli k mnohým kritikám a diskusiám. Dokonca niektorí žiadali ich vyčerknutie. Z môjho pohľadu toto e, sa však navrhovalo iba z e, toho dôvodu, že e, jednotlivé strany nechápali do hĺbky, o čo ide. Tí, ktorí ich kritizujú, hovoria, že často sa nechápe presne, o aké typy listiny ide. Ja si však myslím, že to je veľmi jednoduché. Ja som predtým vymenoval konkrétne príklady a myslím si, že mnohí z tu prítomných určite už aj z vlastných súkromných skúseností vedia, o aké verejné listiny ide, ktoré najčastejšie um, um, teda sa posudzujú v prípade dedičstiev. A potom kritici hovoria aj, že nechápu hodnotu, ktorú tieto verejné listiny môžu mať uh, uh, vlastne pri praktickom odvíjaní dedického konania. Zdôrazňujú obzvlášť, že uh, nebudú môcť byť e, porovnateľné so súdnymi rozhodnutiami, pretože samozrejme verejné listiny, e, listiny môžu byť vždy napadnutelné na súde. To ja si myslím, že je úplne zrejme a prirodzené. A e, takýto typ kritiky vlastne v nás evokuje dojem, že ten, kto túto kritiku vyjadruje, nepozná dobre obsah a hodnotu verejných listín. Je zrejme, že tieto môžu byť napadnuté na súde, ale to, čo je dôležité, je, že predovšetkým verejná listina sa dá vnímať e, ako taká, e, ako, ako, ako autentická aj v inej e, krajine, než je krajina jeho pôvodu. Takže ide tu o tú autenticitu to, tejto, tejto listiny, ktorá je spojená aj s E, teda e, tým, že je možné ten, túto listinu použiť ako dôkaz a súvisí to aj s tou e, exekutívnou oblasťou. Takže to je dôležité preto, aby tieto listiny boli uznávané aj v iných krajinách, než tých, ktorých boli vydané. A to, že tieto listiny sú napadnutelné, to im nič neodoberá z ich esenciálnej povahy. E, pravidlá, ktoré zabezpečujú vlastne cirkuláciu verejných listín e, v komunitárnej oblasti, také ešte neexistujú, alebo teda nie sú úplné. Existujú v oblastiach, e, teda pre tú, pre tú exekutívnu oblasť týchto verejných listín, ale keď ide o tú dôkaznú funkciu listín, tam neexistujú. Takže e, je tu pripravenosť vypracovať takéto úpravy, ktoré by e, situáciu zjednodušili. Pripomeňme, že e, komunitárne právo už pozná, alebo je súčasťou komunitárneho aký uznávanie e, verejných e, listín e, exekutívneho charakteru. Toto je norma, ktorá už je v článku 50 v bruselskom dohovore zo 68. roku. Ide tu o teda dohovor, ktorý sa nazýva Brusel 1. A teraz je to obsiahnuté, toto uznávanie v článku 50 Brusel 1 a potom ide aj o uznávanie exekutívnej moci e, e, verejných listín e, e v nariadení 2201 lomeno 2003, kde ide o uznávanie a výkon rozhodnutí v oblasti e, e, manželstiev a potom e, nariadenie 805 2004 a nariadenie 4 lomeno 2009 sa tiež touto témou zaoberajú. Takže e, verejné listiny, pokiaľ ide o krajiny, e, civil law, toto je už veľmi dobre upravené do komunitárnych dokumentárnej oblasti, pokiaľ ide o tú exekutívnu e, stránku. A e, potom tu máme už aj definíciu e, verejnej listiny. Tu nám poskytol súdny dvor vo svojom rozsudku Unibank zo 17. júna 1999, kedy bolo povedané, že autenticita verejného dokumentu je vlastne um, overená zo strany určitej verejnej uh, autority a nejde teda uh, ide o, to, o, o autenticitu, aj pokiaľ ide o obsah, nie len napríklad o uh, podpis. A táto definícia tak ďalej teda, a túto definíciu prevzal uh, komunitárny legislátor, zákonodárca a uh, teda je to aj v nariadení 805 2004, aj v nariadení 4 2009. Takže takúto definíciu už poznáme v komunitárnom eh, práve eh, v podstate už 40 rokov, ak teda eh, berieme do, na vedomie už aj tie korene z toho 68. roku. Ale problém vzniká, pokiaľ ide o ten probačný charakter verejných listín. A to je dôležitý rozhodujúci, rozhodujúca otázka v oblasti dedičstva napríklad pokiaľ ide o e, inventár e, dedičstva, e, teda, ktorá môže byť teda prijatá vo forme verejnej listiny. To by sa mohlo vnímať ako dôkaz v celej, na, na území celej EÚ, teda v dedičských konaniach. Nezabúdajme, že aj Európsky parlament veľakrát sa do hĺbky zaoberal tému verejných listín aj e, teda e, sa zaoberal rôznymi e, pravidlami a porovnával pravidla, ktoré existujú vo viacerých krajinách a takisto aj prijal uznesenie, ktoré má svoju, svoj význam, povedal by som. E, takže k týmto e, štúdiám patrí štúdia o e, legalizácii aj o teda, obzvlášť teda o legalizácii apostil. Je to štúdia, ktorú vypracoval British Institute of International and Comparative Law. Išlo o formality certifikácie aj, ktoré aj dnes e, potrebujú verejné e, listiny na to, aby mohli e, cirkulovať medzi členskými štátmi. Je to veľmi jasná štúdia, veľmi dobre podložená, ktorá určite môže byť užitočná, ak by parlament sa chcel otázke, tejto otázke ešte ďalej hlbšie venovať. Ďalšia štúdia, ktorá z môjho pohľadu je veľmi zaujímavá, ňou je štúdia, ktorú zveril v roku 2008 eh, parlament eh, Rade eh, notariátov EÚ a vypracoval to súčinnosť, bolo to vypracované v súčinnosti s Nemeckým notárským inštitútom. Išlo o komparatívnu štúdiu šiestich členských štátov EÚ E, teda Francúzsko, Nemecko, Anglicko, Polsko, Rumunsko a Švédsko sa tu porovnávali a z tohto vyplývajú dôležité indikácie, predovšetkým pokiaľ ide o rôznorodosť e, e, súdnych, teda právnych systémov týchto krajín a to, čo z toho vyplýva pre verejné listiny. A potom 18. De 18. decembra 2008 parlament Štrasburgu prijal uznesenie v ktorom sa spomínajú tie najrelevantnejšie aspekty tejto oblasti a zdôrazňujú sa rozdiely medzi rôznymi eh, právnymi systémami. Ja si teda myslím, že eh, vychádzajúc z tohto všetkého, pokiaľ ide o aký komunotér a pokiaľ ide aj o eh, prácu doteraz urobenú na poli Európskeho parlamentu, je možné naozaj sa dopracovať o krok ďalej v oblasti uznávania verejných listín a kodifikovať e, v európskom práve e, úpravy, ktoré by zjednodušili a zlepšili e, cirkuláciu verejných dokumentov, aj teda pokiaľ ide o ich funkciu ako dôkazu a e, teda pre e, našu diskusiu sú, e, už, už vystali určité princípy. Ja by som ich chcel zhrnúť takto. Verejná listina, ktorú z jedného členského štátu môže mať svoj vplyv ako autentický dokument a dôkazný dokument aj v iných členských štátoch. Verejná listina e, podľa e, práva jedného členského štátu je možno, sa môže nahradiť e, verejnou listinou, ktorá prichádza z inej členskej krajiny, takže ide náhradu. A potom verejná listina nemôže v krajine určenia mať väčší vplyv než vo, svojom, vo svojej krajine pôvodu. A naopak nemôže ani mať v krajine určenia väčšie, e, väčší účinok než e, e, homologicky teda veren, než homologická verejná listina lokálna. A potom verejné listiny môžu byť aj kontrolované, aj napádané zo strany súdnych orgánov Takže toto by sa mohlo špecificky e, upraviť. E, e, môže ísť o členský štát pôvodu, ale aj o súd členského štátu určenia. Tieto aspekty sa, myslím, upravia v závislosti od jednotlivých tém, ktorými sa budeme zaoberať. Takže toľko aký komunitér a k tým štúdiám, ktoré už boli vytvorené a z tej aktuálnej práce naozaj vyplýva, že je možné urobiť teraz krok e, vpred e, smerom k e, jednoduchším a ľahším riešeniam, ktoré by umožnili lepšie využívanie verejných listín cezhraničnej oblasti v prípadoch dedenia. Ďakujem Paolovi Paskalisovi, ktorý nám vysvetlil notárske listiny v Európe. To nás bude zaoberať, e, zamestnávať v ďalších rokoch v Európe, bez ohľadu na to, ako sa bude postupovať v tejto problematike. Teraz by som chcel dať slovo pánovi Chassin, e, ktorý je francúzským notárom. Nech sa páči. Merci, Ďakujem, pán predseda. Návrh e, návrhu zo 14. oktobra 2009 má dve zásady. Jedno rozhodné právo pre dedenie a e, pobyt, zvyčajný pobyt ako prepájacie kritérium, ktoré e, zastupuje tesné prepojenie medzi štátom rozhodného práva a zosnulým Pracovná skupina no- európskych notárov sa tým zaoberala, takisto aj Notárska rada Európy a e, predkladali inšpirácie pre celú Európu o tejto otázke hovoril aj o tom, čo spomínal pán sen senátor. Rodinné právo sa opiera o kultúru a e, zásadnú suverenitu každého národa. Chcel by som na úvod povedať niečo o tom, e, čo, aké následky má jednotnosť e, rozhodného práva a takisto pripomienka ako o ochrane, ktorá vyplýva e, z tohto nariadenia. Pokiaľ ide o tie rozdiely, niektoré štáty majú štiepený systém pre hnutelný a nehnuteľný majetok dva odlišné režimy. V budúcom nariadení sa štiepený systém e, odstráni a bude sa to uplatňovať jednotne a výhody boli zdôrazňované viackrát Musí sa e, uľahčiť vyporiadanie dedičstva, musí sa umožniť e, dedičské plánovanie a tak ďalej. Vzdanie sa štiepeného systému nie je bez dôsledkov na dedičstvo rodiny. Niektoré rodiny e, vlastne budú sa potýkať s oslabením povinného dedičského podielu. Povinný dedičský podiel v niektorých štátoch je automatický ale táto ochrana môže zmiznúť, ak e, spoločné dedičské právo nebude poznať povinný dedičský podiel. Nariadenie si želá podľa článku 26, ktorý môže byť nedostatočný pre národné legislatívy a to je aj prípad francúzského parlamentu. Návrh e, zdôrazňuje fakt, že verejný alebo využitie verejného poriadku musí byť výnimkou, pokiaľ ide o definíciu toho, čo sa e, rozumie princípom subsidiarity a verejného poriadku. Nemôžeme podceňovať e, tieto rozdiely, ktoré existujú a takisto aj budúce neistoty, ktoré sa môžu týkať e, napríklad rodinného majetku. Tri pripomienky. Jedna sa týka dedičského e, plánovania so snulým, potom administratívy a vyporiadania dedičstva pokiaľ ide o plánovanie a ochranu rodiny. Najväčšia kritika sa týkala ťažkostí e, zorganizovať si, naplánovať si svoje dedičstvo. Občan, ktorý má nehnuteľnosť v jednej krajine, nebude môcť alebo iba s veľkými ťažkosťami si plánovať prerozdelenie dedičstva medzi svojich následníkov. Bude, budú tu prekážky pri prerozdeľovaní a nebude sa rešpektovať režim ochrany. Moderný uh, režim občianskeho práva, moderné právne režimy sa odkláňajú od uh, tohto princípu verejného poriadku a uvediem príklad. Vo Francúzsku sa a anticipuje zrušenie obmedzenia. To znamená, že keď takéto niečo by malo platiť, tak musíme mať istotu, že pri plánovaní vyporiadania budeme mať jedno platné rozhodné právo. Zatiaľ málo známe je, že to, to, čo je aj málo zohľadnené v článku 17 e, návrhu nariadenia. Myslím si, že v nariadení musíme zabezpečiť ochranu rodín a e, vybrať si rozhodné právo, to musí byť nedotknutelné. Takisto osoba musí mať právo si e, vybrať e, svoj pobyt, obvyklý pobyt, ale aj ho zmeniť. Zásada profesio juris bude ochraňovať rodinu vďaka možnosti plánovať dedičstvo a e, výber e, rozhodného práva, ktoré bude mať formu jednotného, jediného zákona. Druhá pripomienka, cieľ blízkosti e, pozostalej osoby. Častejšie tu bude veľký počet materiálnych prvkov, napríklad bankové účty alebo hnutelný majetok, e, dôchodok a tak ďalej. To bude asi základ e, aktív a tie e, nehnuteľnosti to bude miesto obvyklého pobytu. Ťažké bude zistiť, aké sú prvky dedičstva. Toto je citlivá otázka a Eh, prvá informácia je, čo je okolo tej osoby v blízkosti jeho posledného eh, pobytu. Dedičia, dediči môžu jednoducho identifikovať tie najbližšie aktíva a to eh, prostredníctvom rozhodného práva, ktoré je v štát majetku. A teraz e, vyporiadanie dedičstva a správa, to bude uľahčené. Buď e, to budú robiť, dedičstvo dostanú e, dediči priamo, alebo to dostane najskôr správca. Štát zvyčajne to upravuje ako súčasť hmotného práva. Najmä definovaná, e, definovaná dedičská e, masa, e, ktorá zabezpečí lepšiu ochranu rodiny a dobrú vôľu zainteresovaných. Rodiny v tomto prípade teda dostanú pomoc e, na to, aby mohli harmonicky upraviť e, dedenie a potom tu máme aj článok 21, ktorý štát je príslušný so svojím právom a s jeho hmotným právom a to znamená, že tam, kde sa musela robiť harmonizácia medzi zainteresovaní, tam sa to už nebude musieť robiť. No a teraz na záver rozhodné právo, pokiaľ ide o ochranu e, rodiny, je často taká právnická skrývačka. Všetci právnici, praktici musia tomu venovať veľkú pozornosť, aby E, sa to zjednocovalo rozhodné právo podľa e, posledného pobytu zabezpečí efektívnu ochranu a jednoduchú ochranu rodín. Úradné e, listiny a, a takisto aktéry toho dedičského konania sa riadia aj svojimi tradíciami notári, správcovia, správcovia úradníci a tak ďalej. Pokiaľ ide o samotné verejné listiny, povedal by som, že je tam určitý e, stupeň formaliz formalizmu Michel Grimaldi z Parížskej univerzity o tom hovoril. Pokiaľ ide o tieto listiny, je tu dôležitý formalizmus, aby sa e, zabezpečilo, aby e, city, ktoré sú často silnejšie ako rozum, nezvyťazili. Ďakujem. Ďakujem pánovi Šasánovi za e, načrtnutie tohto problému rodiny. posledný obvyklý pobyt e, podľa vás by mal byť hodnotený pozitívne ako prvok. A teraz e, Lenka Lesaj, dúfam, že som to správne vyslovil. Prepačte, pani Lenka Lesaj z Českej republiky. Moje meno je... Ďakujem pekne. Volám sa Lenka Lesaj. A témou môjho príspevku je obsah a účinky Európskeho osvedčenia o dedičstve podľa návrhu nariadenia o dedičstve a závetoch. Aj tu ide o tému, o ktorej by sa dalo rozprávať celý deň, ale máme len 10 minút a preto sa pokúsim v krátkom časovom úseku spomenúť najdôležitejšie body. Európske dedické osvedčenie má slúžiť na zjednodušenie vysporiadania dedictva s cudzím prvkom v rámci EÚ, ako už ste počuli, v jednotlivých členských štátov sa líši spôsob nadobúdania dejství nástroje od dôkaze dedictví, právna povaha a podmienky pre vydanie. A preto je takmer nemožné preukázať nárok na, dedictve, na dedictvo v e, inom členskom štáte. Podľa návrhu komisie toto osvedčenie by vo všetkých členských štátoch malo mať rovnaký obsah a účinky bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bude vydané. Obsah a účinky budú závisieť predovšetkým od toho, na aký účel má byť vydané. Podľa článku 36 návrhu nariadenia hlavným účelom osvedčenia je vytvorenie dôkazov o spôsobilosti dedictva závetného dedica a právomoci vykonávateľov závetu alebo správcov dedictva. Účelom, medzi účelom obsahom a účinkami dedičstva je veľmi silná väzba a to je jeden z dôvodov, prečo španielské predsedníctvo navrhlo presnejšiu definíciu účelu a to je osvedčenie, v ktorom je dôraznené, že toto osvedčenie je použité e, na dôkaz v inom členskom štáte. To je obsiahnuté v 36a odstavec 1 revidovaného textu návrhu nariadenia ktoré bolo predložené španielským a belgickým predsedníctvom 36.2010. Čo teda má byť obsahom Európskeho dedického osvedčenia? Už sa povedalo, že obsah bude závisieť pre všetkým od jeho účelu, obsahu použiteľného práva a účinkoch. O účinkov. Zohľadom na účel osvedčenia by sa v ňom jasne malo stanoviť, kto je opravdený na dedictvo a v akom rozsahu. Tiež by malo byť možné obmedziť rozsah obmedzenia na účel, pre ktorý má byť vydaný a s tým počíta aj toto, na, tento návrh roz, nariadenia. Nemalo by obsahovať viac informácií, než je potrebné a malo by byť potrebné, e, prehľadné údaje, ktoré by tam mali byť obsiahnuté podľa návrhu komisie sú v článku 41 odseku, odstavca 2. Nepochybne by tiež malo obsahovať identifikáciu vydávajúceho orgánu, dátumu vydania, údaje žiadatelia, údaje o pozostalom, údaje o rozhodnom práve, pre dedičstvo, údaje o oprávnených osobách, ako ich prípadný podiel na dedičstve. Niektoré z navrhnutých údajov si ale tiež zasluhujú bližšiu pozornosť. Predovšetkým údaje pod písmenom H, I, J a K. Poprvé, osvedčenie nemôže obsahovať zoznam majetku, ktorý prislúcha nejakému dedičovi alebo odkazovníkovi, tak ako sa navrhuje v písmenách H a I. Niektoré členské štáty síce poznajú nástroje, v ktorým sa potvrdzuje ako bol majetok rozdelený medzi dediči, dedičmi, ale uh, vydanie osočenia bolo eh, v rozpore s jeho účelom, pretože účelom eh, tohto osvedčenia je dokázať spôsobilosť nároku a nárok dediča. Okrem toho nie je ani možné zaistiť úplnosť takéhoto zoznamu. Po druhé, v osvedčení sa nemôže uvádzať zoznam práv, ktoré prislúchajú rôznym dedičom, ani obmedzenie, týmto práv, obmedzenie týchto práv, tak ako sa navrhuje v HI a je v druhom odstavci. To by bolo tiež v rozpore s účelom osvedčenia. Európske dedické osvedčenie nemôže zakladať tieto práva. Rozsah a obmedzenie týchto práv je dané rozhodným právom a preto by v Európskom dedickom osvedčení bolo vhodnejšie uviesť odkaz na príslušné ustanovenia rozhodného práva. Ponúka sa možnosť využiť Európsku súdnu sieť ako zdroj spolahlivých informácií o obsahu tohto práva. Z rovnakých dôvodov nie je možné v osvedčení uvádzať zoznam úkonov, ktoré môžu dedič, odkazovník, vykonávateľ alebo správca dedičstva vykonávať podľa použiteľného práva vo vzťahu k dedičstvu, tak ako sa navrhuje v písmene K. A aké má mať účinky toto osvedčenie? Podľa pôvodného návrhu komisie sa uvádza, že osvedčenie o dedičstve má byť automaticky uznávané vo všetkých členských štátoch. O uznávaní sa ale hovorí skôr pri súdnych rozhodnutiach, ale tam sa tiež stanovujú dôvody, prečo sa nemôžu súdne rozhodnutia uznať. Bez ohľadu na použitú terminológiu treba najprv stanoviť, aké účinky má mať osvedčenie z hľadiska voľného pohybu. Podľa revidovaného textu španielského a belgického predsedníctva by Európske detské osvedčenie malo mať účinky vo všetkých členských štátov bez toho, aby sa vyžadoval nejaký zvláštny postup. Tieto účinky by mali spočívať v prezumcii e, správnosti jeho obsahu, tak ako sa navrhuje v odsavci 2 článok 42. Ale k tomu treba stanoviť isté procesné záruky. Návrh nariadenia isté záruky obsahuje články 37, 38, 40 a 43. Procesné záruky, ktoré stanovujú dôvody pre neuznania súdneho, súdnych rozhodnutí, sa ale nevzťahujú na vydanie tohto osvedčenia. A preto nebudem sa im teraz venovať, ale musím zdôrazniť, že na to, aby toto osvedčenie mohlo mať požadované účinky, treba, aby osoba, ktorej sa predloží toto osvedčenie, si mohla skontrolovať jeho platnosť. To znamená, či nebolo zrušené, pozastavené alebo zmenené tejto súvislosti by bolo vhodné zaoberať sa otázku elektronického registra, tak ako sa navrhuje nám uh, e, podľa Inštitútu Maxa Plancka vo svojej štúdii. Ale zvráťme sa späť k účinkom. Domnievam sa, že nie je sporu o tom, že európske detské osvedčenie by mohlo mať účinky spočívajúce v prezumcii správnosti po pokiaľ ide o nároky dedičov, odkazovníkov alebo vykonávateľov e, vôle alebo správcov dedičstva. Dôležitá je ale ochrana konania dobrej viery, tak ako sa navrhuje v odstavcoch, odstavcoch 3 a 4. Ochrana dobrej viery vo vzťahu k prevodu majetku je otázkou národného práva. Ide tu o právo majetkové a nie dedické. Najdôležitejšie ale zmeniť ustanovenie odstavca 5 návrhu komisie, podľa ktorého Európske dedické osvedčenie má byť platným dokumentom pre zápis do verejných registrov. Európske dedické osvedčenie ale samé o sebe nemôže byť vykonateľným titulom. Tento názor vyslovuje aj španielské predsedníctvo a rôzne národné delegácie pri e, rokovaní Rady ministrov pre občianské právo. Tento názor potvrdila aj komisia pri rokovaní tejto skupiny 15. a 16. júna 2010. E, Európske dedické osvedčenie má slúžiť na dokázanie oprávnenosti na dedictvo v inom členskom štáte bez toho, aby oprávnené osoby museli na tieto dôkaz, na dokázanie predkladať iné dokumenty. Nemalo by slúžiť na žiadne iné účely. Môže, byť iba platný, môže to byť iba platný dôkaz o spôsobilosti dediča, e, odkazovníka alebo právomociach vykonávateľov, závetov alebo správcov dedicov, dedictva. Ďakujem. Ja, Dank, Frau Lesaj, für diese... Ďakujem pani Lesaj za um, načrtnutie tejto komplexnej témy, ktorá je zaujímavá najmä pre štáty, ktoré toto nepoznajú. Máme tu teraz pripomienky, prihlášky do diskusie. Máme ešte koľko? 10 minút. Pán Tomej sa, sa uh, prihlásil z Nemeckého spolkového snemu. Ďakujem, pán predseda. Uh, najskôr chcem povedať eh, k, vámu, po, k vášmu pokarhaniu. Musím povedať, eh, že už nemám obavy. Som naďalej, eh, síce mám rezervované stanovisko, ale myslím si, že ak chceme takéto osvedčenie, tak musíme akceptovať, že to bude mať nejaké hmotnoprávne následky a malo by to vstúpiť do platnosti, inak to nejde samozrejme. Uh, Samozrejme, že musíme to akceptovať, je to rozumné a nebudem už naďalej predkladať svoje obavy a výhrady. Chcem ešte ale zopakovať, že mám obavy z toho prepojenia na štátnu príslušnosť ako kritérium. Ja si myslím, že aj tu ale musíme prijať rozhodnutie. Uh, Môže to byť štátna príslušnosť alebo posledný obvyklý pobyt. Myslím si, že ten posledný obvyklý pobyt je aj prepojenie na určitú kultúru, viac kultúru ako dedičské právo, ale v konečnom dôsledku musíme nejaké kritérium vybrať. No a tretia vec, to je otázka, ktorá už zaznela, keď sa vyjadrovala pani Lesaj, a to téma registra Zajtra v nemeckom Bundestagu budeme hovoriť o centrálnom e, registri závetov pre Nemecko. Ja si myslím, že by bolo logické, keby sme sa zamysleli nad tým, či by sme nemohli aj pre európske dedičské osvedčenie zriadiť nejaký ústredný e, register e, v takých krajinách, ktoré už majú podobný register. V Nemecko to zatiaľ nemá, ale iné štáty majú národné registre závetov a otázka je, či by sme nemali premýšľať aj nad prepojením takýchto registrov. Ďakujem, pán Jung. Ďakujem, pán predseda. Len jedna pripomienka k téme osvedčenia, dedičského osvedčenia. Hovorili sme o tom pred asi rokom vo francúzskom senáte a vydali sme pozitívne stanovisko k tejto iniciatíve Európskeho spoločenstva. Napriek tomu sme ale upozornili francúzsku vládu aj rôzne európske orgány na to, že vo Francúzsku existuje, asi aj v iných krajinách, existuje mechanizmus povinného dedičského podielu, to je ochrana e, detí, dedi, alebo partnerov zosnulého ktorá umožňuje vyčleniť určitú časť dedičstva, napríklad tretina alebo tri štvrtiny alebo dve štvrtiny podľa, e, v závislosti od počtu detí. A my by sme chceli upozorniť európskych zákonodarcov na to, že je nutné tento mechanizmus zohľadniť. Povinný dedičský podiel. V každom prípade vo Francúzsku nástojíme na tom, pretože je to časť starej tradície a želáme si, aby návrh nariadenia rešpektoval túto našu realitu. Možno by niekto mohol zareagovať na to, um, ako to je, do akej miery sa tieto práce pohli. Ďakujem. Ja, will ich kurz äh, eingehen. Tak stručne by som sa chcel tomu venovať. Pán Turne, nechcel som äh, kritizovať Bundestag, chcel som iba povedať. A äh, spomenul som teda aj ďalšie príklady a myslím si, že je dobré, že máme pozitívny výsledok v iných veciach a myslím si, že je dobré, že národní zákontarcovia sa zaoberajú touto témou a že to ne- neponechávajú všetko na e, úradníkov. A e, tým ďalším vecem sa nebudem venovať, lebo tie by si zasluhovali naozaj e, hĺbkovú diskusiu. Keď sme tu diskutovali o zelenej bude, v knihe, vnímali sme to podobne, ako to popisujete vy. Až keď ja som sa naozaj začala zaoberať touto témou, som sa presvedčil, že keď chceme mať možnosť voľby, čo je dôležité, bude to fungovať iba v tejto kombinácii. Štátna príslušnosť, e, keď sa budeme riadiť podľa nej, tak nedostanete tam možnosť voľby, pretože e, tá e, otázka tej povinnej časti tam sa jednoducho musíte riadiť podľa uh, uh, obvyklého pohy, pobytu, troch rokov alebo podobne, alebo jednoducho tam nebude nič. Takže iba v takejto kombinácii, e, e, ako sme to navrhli, sa dostaneme iba o kúsok vpred. E, toto je moje, o tomto som presvedčený. A pán Jung, to, čo ste povedali vy, my o tom diskutujeme naozaj do hĺbky. Mali sme po spoločné zasadnutie spravodajcov s tieňovými spravodajcami aj s členami eh, Rady ministrov, alebo teda časti. Aj eh, profesor Pato z eh, Francúzska, z Paríža, ktorý vypracoval štúdiu na túto tému. Takže budeme to mať na pamäti, ale musím povedať, že keď sa pozriete na to, ako vyzerajú tie prípady a tie možné E, skutočnosti, ktorým e, dôjde, veľa sa toho nezmení a sú aj pozitívne e, možnosti. Nemecký občan, ktorý vo Francúzsku je ženatý s Francúzskou, tam žije, tam proste si zvykol z nemeckého pohľadu momentálne podlieha nemeckému dedičskému právu. Ak má problémy so svojimi deťmi, alebo dajme tomu s manželkou a a svoje e, peniaze investuje v Nemecku. V prípade imobilie je to inak, ale ak e, teda e, peniaze uložiť do nemeckej banky, tak teda z nemeckého pohľadu sa dedí podľa Nemecka. Nemecko však pozná tiež povinný podiel Um, sú tu teda určité zmeny, ku ktorým došlo aj prednedávnom, nie sú až také veľké rozdiely, ako to boli kedysi, ale predsa len, ak sa na to pozeráme, um, ehm, to celkovo nepovede to k masívnemu zhoršeniu z týchto pohľadov. A veľká väčšina prípadov tých sa to vôbec nedotkne. Pôjde naozaj len o tie cezhraničné problémy. Uh, a my teda ako parlament sme k tomu e, vytvorili osobitnú štúdiu, ktorá do veľkej miery sa e, dopracuje teda k tomu, čo som, čo som práve teraz e, povedal. A teraz už by som chcel slovo odozdať Lordovi Bouncovi, aby diskusiu uzavrel. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V mene kolegov z národných parlamentov by som sa chcel poďakovať vášmu výboru za zorganizovanie tohto stretnutia v súlade s, našich, e, s našimi tradíciami. Musím povedať, že my máme teda trošku odlišné tradície, aj čo sa hovorilo o notároch. Určite viete, že vláda e, Veľkej Británie e, sa ne, ne, zatiaľ nepodporuje tieto návrhy, hoci to bolo podporované snemovňou lordov a konkrétne teda e, výborom, v ktorom som ja. Podrobne sme si toto e, preštudovali a zdôraznili sme mnohé zložité aspekty, ktoré boli aj zdôraznené e, dnes do obedu. Aj vy, pán predseda, aj váš kolega z, spolkového, z nemeckého spolkového snemu o tom hovoril. Ja nechcem byť príkladom ďalšieho typického angličana, ako už povedal jeden z predrečníkov, ale naozaj my vidíme potrebu e, zmeny, vidíme, že sú reálne problémy, ktorým čelia občania e, zapojení do nadnárodnej mobility. Ale tiež sme presvedčení, že pri snahe eh, poskytnúť nejaký všeobecný, eh, nejaké všeobecné univerzálne riešenie by mohli byť neželateľné dôsledky a eh, niektoré veci by sa mohli ešte viac komplikovať. Kroky v tejto oblasti sú tak úzko spojené s národnými majetkovými zákonmi, že by sme mali naozaj postupovať veľmi opatrne, tak ako to aj urobila komisia, ale myslím, že by bolo dobrým úspechom riešiť otázky postupne a nie komplexne a naraz. Ja akceptujem to, že možno Veľká Británia má viac problémov a výhrad než iné členské štáty kvôli našim e, tradíciám a kvôli majetkovému právu, ale my si myslíme, že poručiteľ by mal e, mať možnosť vysporiadať so svojím majetkom podľa svojho želania. Samozrejme, s tým by nemal byť žiaden problém, ale v Veľkej Británii je to teda veľmi dôležitá otázka. Aby som chcel požiadať aj vážených členov parlamentov, aby pochop, pochopili tú úlohu notárov vo Veľkej Británii. Ja neviem presne, ako je to v člen- iných členských štátoch, ale možno, že to nie je tak presne, nemajú presne popísanú svoju úlohu a nie všade e, napríklad notárske listiny majú presne také isté postavenie ako napríklad e, rozsudky vydania, vydané súdom. E, my keď sme skúmali návrh dedického oprávnenia, e, bol, ten návrh bol e, koncipovaný tak zo široka, že by mal zahrňať aj notárske osvedčenia ale nevieme, že či toto e, zaručí aj napríklad prevod majetku vo Veľkej Británii alebo v iných členských štátoch bez e, tých bežných záruk, ktoré by sme očakávali. Nož my máme teda aj podobné výhrady alebo podobné uh, problémy s uh, autentickými verejnými listinami. Samozrejme, viem, že čas už pokročil a Chcem len teda povedať, že Veľká Británia sleduje so záujmom vývoj tohto návrhu a ak by som to mohol len nejako zhrnúť, či teda si zahrnúť, e, si zachovať opt-out, teda výnimku, alebo sa pripojiť, tak vidíme ten pojem e, bežného e, pobytu ako spájajúceho faktora, myslíme si, že by bola potreba lepšej, jasnejšej definície. E, tiež by mala byť e, väčšia voľba pre e, poručiteľa a tiež zaručiť daňové aspekty pri tomto osvedčení Určite na tieto veci by sme sa ešte chceli pozrieť, ale zjednodušený postup uh, uh, samozrejme e, na to by sa bolo treba pozrieť. A spätné prevedenie to sú zaujímavé témy, určite by sa o tom dalo diskutovať. Keby som bol mladý a teraz začínal svoju profesiu ako notár, tak by som to naozaj e, plne podporil, pretože naozaj to znie lepšie a e, ziskovejšie, než vykonávať profesiu notára vo Veľkej Británii. Takže toto sú naše výhrady alebo veci, na ktoré sa ešte musíme pozrieť a som si istý, že všetci poslanci národných posla- e, parlamentov budú chcieť tieto veci preskúmať ešte predtým, než sa táto vec úplne uzavrie. Ja by som pravdu povediac v tejto oblasti radšej sa pripojil k týmto snahám a neponechal výnimku, ale e, táto vec je taká zložitá, že si myslím, že je lepšie e, zachovať si e, postupný postup. Ďakujem. Ďakujem Ledvi Bouncovi. Veľká Británia a britskí kolegovia e, tu diskutujú spolu s nami na tomto návrhu. Ja to považujem za správne, je to aj takto plne akceptované. Takže uvidíme, ako to bude vyzerať na konci, či predsa len sa nerozhodne Veľká Británia k opt-in k pristúpeniu, ale predsa len je e, dôležité to pochopenie voči sebe navzájom. V Anglicku vo Walese neexistuje teda takýto povinný podiel. Až keď som sa zaoberal touto témou, tak e, to vlastne ani tak neplatí, pretože nie sme len experti, ale aj politici. Chcem e, dodať, že ak sa budete e, o tejto téme rozprávať s nejakými obyčajnými ľuďmi vonku, tak hneď skončíme po pár vetách pri daniach, pretože ehm, u ľudí je tu to nedorozumenie, že e, e, vlastne týmto, e, touto voľbou práva chceme stanovať tie daňové povinnosti, tak tomu vôbec nie je. Takže naozaj je treba uistiť sa, či vás náhodou nechápu nesprávne. Na našu iniciatívu komisia eh, teraz eh, začala eh, pracovať na teda daňových úpravách, ale to nie je už aktuálne systematiky, by sme sa mali venovať. Takmer nie sú dohody o dvojitom zdaňovaní v Európe medzi štátmi a pre jednotlivých občanov to v jednotlivých prípadoch e, môže e, znamenať naozaj e, strašné prebudenie, keď vlastne sa musia zaoberať ešte týmito daňovými otázkami pri tých jednotlivých konšteláciách. Takže mm, niekedy to nie je pre právnikov ani pre súdy. Pán Turme vlastne hovoril o tej väčšine členských štátov, kde e, platí princíp štátnej príslušnosti a to vedie k tomu, že veľmi často sa ich súdy musia naozaj zaoberať do veľkej hĺbky e, inými cudnými, e, súdnymi právnymi systémami, napríklad šariu musia uplatňovať. Takže toto by sme mali na adresu týchto štátov povedať, že ide skutočne o veľký, veľký Um, veľkú zmenu um, v pozitívnom slova a zmysle. Takže ide aj, e, teda, e, teda hlavne ide o občanov, e, tí získajú väčšiu slobodu a väčšiu právnu istotu, pokiaľ ide o ich dedičstvo a ja si myslím, že v každom prípade toto predstavuje veľkú európsku pridanú hodnotu. Ďakujem všetkým zúčastnením expertom, prednášajúcim, tí, ktorí sa zúčastnili diskusie, tým, ktorí so záujmom počúvali. Ukončujeme týmto do, ob, do obednejšiu časť a popoludne o 15. sa tu stretneme znova. Ďakujem.